vítam kolegyne kolegov, záujemcov, ktorí prišli na tento dnešný hearing, na vypočutie, pokiaľ ide o oficiálne kontroly potravinovej reťazca. V Európskej únii e, pre vnútorný trh e, musíme zabezpečovať e, maximálnu bezpečnosť a právo Európskej únie. Tu má množstvo harmonizovaných predpisov, potravinový reťazec ako pojem, už ten nie je až taký starý. Potravinový reťazec, už patria sem všetky procesy, aktivity, e, potraviny, ich výroba a zaobchádzanie. V roku 2004 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie, Európsky právny rámec pre realizáciu e, kontrol. V máji tohoto roku sa predložil návrh o novom nariadení zo strany Európskej komisie. Doterajšie nariadenia by sa mali nahradiť. Takisto množstvo sektorálnych právnych aktov. Dôležitým cieľom je transparentný a trvalo udržateľný právny rámec, ktorý sa viac bude orientovať na potreby dobré použitie kontrol je hlavne dôležité pre vývoz a dovoz EÚ. Návrh komisie patrí do balíčka, ktorým e, sa doplňa aký v oblasti zdravia zvierat a e, rastlín. Ide o doplnenie a zlepšenie. Takisto e, pohľad, z pohľadu spotrebiteľa. Najprv bude mať slovo pán spravodajca, pán Pirillo, ktorý zastupuje a, uh, e, tento dokument komisie v výbore Envy, kde je k tomu príslušná správa. Máte slovo, pán Pirillo. Ďakujem, pani a, predsedajúca. Nož, Rád by som poďakoval všetkým gosťom, hosťom a mnohým účastníkom e, prítomným na tomto vypočutí. Je to dôležitá e, téma. Poprvýkrát tak krát to bude e, e, text, ktorý bude upravovať celý potravinový reťaz. Zec chcem poďakovať pánu komisárovi Borgovi i zastupcom Rady z Litvy za konštruktívny dialog pri riešení a náhľade na tento návrh. Ako som povedal, zapojených je tu veľa sektorov. Dnes mnohé z nich nepokrieme, nie preto, že by neboli dôležité, ale pretože nie je čas. ne, nejde o to, že by neboli teda dôležité. Ide o, o veľmi ekonomicky dôležitý tú tému pre EÚ. Ide o množstvo pracovných miest a obrad vo výške 750 miliard eur ročne. Výrobky v rámci tohoto reťazca v Európe majú najvyššiu mieru bezpečnosti e, vo svete. Máme tu konkrétne zákonné predpisy, ale to nemohlo zabrániť opakovaným škandálom, ktoré postihli sektor počas týchto rokov. Chcem osobitne pripomenúť e, škandál e, s konským mesom. Nový návrh by mal zjednodušovať a harmonizovať A tu by som osobitne chcel poďakovať GD, eh, generálnemu riaditeľstvu Sanko za snahy vytvoriť nový návrh. Nariadenie z roku 2004 eh, ponecháva množstva eh, možností výkladu pre členské krajiny a preto s pohľadom na budúce nariadenie musíme čo najlepšie stanoviť, ako tieto E, normy možno e, použiť. Pokiaľ ide o delegované akty, môžeme možno hovoriť o oslabení textu, ale chceme tu názor odborníkov, nech sa chceme poučiť a som preto presvedčený, že e, výmena názorov s odborníkmi a ich prednášky prednášatelia, ktorí zastupujú najdôležitejšie európske asociácie, že nám pomôžu posunúť diskusie v týchto témach vpred pretože teraz získame pozíciu tých, ktorí každodenne tieto predpisy e, uvádzajú do života. Znalosť ich e, názorov nám umožní zohľadniť e, kritiku a prekonať problémy. Ďakujeme pán Pirio a teraz má slovo pani Reimers, Reimers za výbor Agri. Ďakujem kolegyne, kolegovia hostia, pán komisár. Myslím si, že je dobré, že systém, systémy e, kontrol orgánov pozdĺž tohoto reťazca chceme zjednodušiť a zharmonizovať. Je to nevyhnutné, to sme konštatovali a preto aktivita v komis- e, komisie je tu e, hodná uvítania. Ide o to, že treba dodržiavať, práva, treba ich realizovať a musíme pracovať na dôvere spotrebiteľov, zachovať ich dôveru a nesmieme zabudnúť, že sa treba pozerať i na vonok a pozerať sa i na, na e, reakcie tretích štátov. To je dôležité aj pre vývozcov európskych výrobkov. Musíme sa tiež snažiť o to, aby verejná verejné zdravie bolo chránené, aby sa vnímanie štátnych úloh naďalej, e, aby úlohy štátu si plnil naďalej iba štát. Nesmieme tie kontroly preťažiť a nesmieme e, nahrádzať štát všade. Musíme nájsť e, rovnováhu a preto vítam, že tu dnes je dobrý výber odborných referentov, kde si budeme môcť urobiť naozaj dobrý prehľad o tom, čo možno na týchto textoch ešte zlepšiť, ako môžeme prispieť, aby sme celkovo dospeli k výsledku, s ktorým všetky strany budú môcť byť spokojné a kde sa aj spotrebiteľovi tá dôvera, tak povediac, navráti. To všetko potrebujeme a preto sa teším na dobrý priebeh tejto diskusie. Ďakujeme pani Reimers a teraz ďalej odovzdám slovo zástupcovi predsedovi príslušnej pracovnej skupiny rady, menovite a našemu kolegovi Klujčinskasovi, vážení členovia výboru, dámy a páni, v prvom rade v mene litovského ministra polnospodárstva by som vám chcel poďakovať za pozvanie na toto dôležité podujatie. Pán minister sa ospravedlňuje za dnešnú neprítomnosť. Asi viete, že Litva má problémy s Ruskom vzhľadom na zákaz dovozu výrobkov. Náš minister sa musí vysporiadavať s touto zložitou situáciou a preto bohužiaľ nemôže byť na tomto stretnutí. Požiadal ma, aby som ho tu zastúpil aby sme hovorili o význame, ktorú my ako predsedníctvo pripisujeme tomuto e, materiálu. Už toto podujatie pre nás je možnosťou vypočuť si o bežných komentároch zo strany e, vás. Rovnako ako vy, my sa zaujímame o názory zúčastnených, vrátane tých, ktorí sa zúčastnili e, na e, predošlých zasadnutia v spolupráci s írským predsedníctvom. Bol tu čas, e, krátky čas na naštudovanie návrhu. Nuž tento návrh je súčasťou balíčku. Sú to otázky zdravia zvierat, výdavkov na potraviny a krmiva Cieľom je zlepšiť e, a zoštihliť e, existujúcu legislatívu. Oficiálne kontroly sú dôležité pre zabezpečenie efektívneho použitia zákonov, pravidla e, k zdraviu, ochrana zvierat a reproduktívne materiály v rastlinárstve. Chcem vám, vás uistiť, že tento balíček je pre naše predsedníctvo veľmi dôležitý chceme dosiahnuť maximálny pokrok v tomto balíčku len na pôde rady. Osobitne tvrdo pracujeme na návrhu k výdavkom, ktorý sa musí rýchlo prida, e, prijať. Pokiaľ ide o, o návrh o, e, oficiálnych kontrol, no už tak technické materiály sa práve riešia menej času, ktoré máme v dispozícii, nám už e, nás vedie k tomu, že na diskusie potrebujeme príslušný čas. A keďže to je súčasťou balíčku, je rozhodujúce, aby sme zabezpečili koherentnosť napriek jednotlivými textami a čas na koordináciu s členskými krajinami, aby sa zrešpektoval. Vzhľadom na tieto dôvody e, do konca tohoto roku asi ne, e, získame rokovací mandát, avšak budeme naďalej pokračovať eh, s konzultáciami, aby sme čo najviac pokročili eh, v prácach eh, na rade. Ako predsedníctvo sme pripravení byť v kontakte s vami, pán Pílo, informovať sa o pokroku práce v rade. Ďakujeme vám za pozornosť. Ďakujeme, pán Lučišinskas, za toto dobrú prezentáciu. Teraz odozdám zdám slovo ďalej našemu komisárovi pánu Borčovi. Ďakujem pani predsednička, váš dámy a páni. Toto je vynikajúca možnosť vysvetliť k tomuto veľmi širokému bloku legislatívy. Nejde to len o jeden zákon. Je to balíček, ktorý zahrňa uh, E, reproduktívne rastlinné materiály, rastliny, zdravie zvierat, oficiálne kontroly a tiež e, manažovanie výdavkov komisie v týchto sektoroch. Oficiálne kontroly sú rozhodujúce, ak chceme zachovať našu reputáciu, našu povesť bloku s najprísnejšími e, predpismi pre bezpečnosť potravín napriek e, pri e, občasným škandálom. Tieto e, pravidlá tu sú. Členské krajiny ich vo všetkých sektoroch dodržujú po celej dĺžke potravinového reťazca a je dôležité tiež, aby tieto kontroly zo strany E, členských krajín boli doplnené pri e, slušným auditom odborníkov z komisie k týmto národným systémom kontroly. Ako viete, tento balíček bol spustený 6. mája, takže dúfam, že väčšina z nás jeho obsah už pozná. A musím e, povedať, pretože sa spomenul škandál s konským mesom, že totiž balíček bol e, revidovaný, aby sa zapracovali právne pohľady e, na ten, tento e, škandál. Bol to výrazný význam, prípad podvodu a preto poprvýkrát navrhujeme legislatívu takú, že členské krajiny budú v budúcnosti uvalovať pokuty a a tu nebude už len bežná fráza, odradzujúce uh, uh, účinky, ale tie e, musia byť také tie tresty, aby sa tu zobrazoval uh, nepravom získaný podiel prostriedkov a takisto musí byť koordinovaný kontrolný plán. Sú tu škandály spojené s testovaním DNA vo všetkých českých krajinách len pokiaľ ide o hovedzie meso, ale aj i ďalších a, problémoch protizápalové látky, ktoré sa nemali čo dostať do potravinového reťazca. Ide o záväzný úče, ú, účinok a keď sme robili toto testovanie na základe odporúčaní pani predsedníčka, takmer všetky členské krajiny prekročili odporúčané cieľové hodnoty, pokiaľ išlo počet inšpekcií. Napríklad vo veľkých krajinách sa im odporúčalo, aby robili 250 testov, ale urobili 800. Spojené e, kráľovstvo prevedlo všetky e, bytunky, nielen e, námatkovo. Takže reakcia bola veľmi pozitívna. A teraz tomu dávame taký právny rámec, tým krokom, ktoré sme urobili spolu komisia a členské krajiny, spolufinancovali sme ich zo strany komisie, pokiaľ išlo o škandál s konským mesom. Sú tu tiež otázky, ktoré by som rád vyjasnil, pretože si myslím, že povedú k diskusiám vo vnútri e, inštitúcií. Vyberiem len dve témy z tejto e, legislatívy. Financovanie menovite a potom kontroverznú a otázku delegovaných aktov. Pokiaľ ide o financovanie oficiálnych kontrol, pokiaľ ide o ten stabilitu toho európskeho systému a národných kontrolných servisov, ktoré to vykonávajú, už o, e, my si nemôžeme dovoliť škrty, pokiaľ ide o schopnosť členských krajín podnikať efektívne kontroly, ktoré by nás vystavili riziku výrazných e, incidentov. Varovné nápisy, respektíve sú tu varovné signály, že, e, že ekonomická kríza môže viesť k zníženiu úrovne kontroly v niektorých členských krajinách. A nemusím hovoriť, prečo je to riziko nielen pre bezpečnosť spotrebiteľov, ale i pre ďalších. Takže ak sa pozrieme e, na poplatky len v určitých oblastiach, vo väčšine e, sektorov tohoto reťazca, tak ako to navrhla táto legislatív, návrh uznáva, že pozdĺž reťaze oficiálne kontroly sú pridanou hodnotou. Viem, že toto povedie e, na diskusii o zvýšených nákladoch a nedostatočný stimul, aby inspekčné služby poskytovali oficiálne kontroly, ktoré sa efektívne e, plánujú. Chcem však povedať, že tento návrh zavedenia povinných poplatkov nielen v niektorých, ale vo všetkých sektoroch sa nenavrhuje v, v izolácii a preto by sa nemal vnímať v izolácii, pretože to, čo komisia navrhuje v tomto balíčku, pokiaľ ide oficiálne poplatky, už je tu to, že tu bude, budú silnejšie požiadavky smerom k transparentnosti pre občanov i podniky. A napríklad podniky a občania budú mať prístup k detailným informáciám o tom, ako sa financujú kontroly, ako sa vypočítavajú poplatky, ako sa e, využívajú a po, pokiaľ ide o efektívne využitie zdrojov vyzbieraných týmito poplatkami. Takže rozšírenie na kľúčové oblasti e, polnohospodárských reťazcov zabezpečíme udržateľnosť systému oficiálnych kontrol ako celku keď e, e, odsekneme jeho závislosť od lokálnych rozhodnutí, zatiaľ čo sa súčasne zvýži paralelne s rozšírením poplatkov, povinných poplatkov, by sme mali tiež zvyšovať e, zodpovednosť kontrolných orgánov, ako si plnia svoje kontrolné povinnosti. Mikro podniky vo všetkých oblastiach e, reťazca budú vyňaté z požiadaviek popl- platiť poplatky a toto v súlade s politikou komisie minimalizovať regulačné zaťaženie a prispôsobiť sa potrebám mikropodnikov. Delegované akty. Ja viem, že keď komisia navrhne nejakú legislatívu, tak e, sú tam delegované akty v 5 alebo 6 e, sektoroch, tak väčšinou sa schválí iba jeden jediný sektor, takže vidíme, že parlament má určitú averziu voči delegovaným aktom. A to platí pre národné parlamenty. Keď parlament e, deleguje legislatívnu právomoc exekutívnej moci, takto často je podmienené takým katalógom podmienok. A ja si spomínam, keď som študoval právo, tak e, sme tu mali učebnicu o ústavnom práve anglickej proveniencie, no a tam, hovorilo, tam sa hovorilo o tom, že e, takýto postup je v zásade výnimkou, ale že akákoľvek legislatíva potrebuje legisla- e, delegovanú legislatívu, tak aby sme zaplnili medzera v implementácii, tak aby ten hlavný právny akt nebol preťažený nejakými zbytočnými detailami. Čiže keby sme nemali e, žiadne delegované akty, e, žiadnu legislatívu nižšieho, nižšieho stupňa, tak by všetko muselo byť v tej hlavnej legislatíve. Muselo by to byť veľmi podrobné, veľmi pedantné a neposkytovalo by nám dostatok flexibility, aby sme sa dokázali prispôsobiť možným zmenám. No a viete, že s novou zmluvou je miera kontroly parlamentu oveľa vyššia. To platí aj pre radu, pokiaľ ide o delegovanú legislatívu. Čiže ak sú tu určité rizikové profily nejakých aktivít alebo vzniknú nejaké nové rizika, tak by bolo naozaj lepšie mať e, delegované akty po ruke, aby sa dalo okamžite reagovať na takúto situáciu. Ale samozrejme, že je to na vás, na ťahu ste vy ako spolu zákonodárca. Ale ešte raz na vás apelujem, ak naozaj chcete e, zvýšiť podmienky uplatňovania delegovaných aktov, prosím, ale prosím, e, nezbavujme sa delegovaných aktov, lebo je to naozaj technická otázka a v technických otázkach sú delegované akty potrebné, takže toľko taká rada zo strany komisie. A ešte ďalšie výhody novej legislatívy. Hraničné kontroly ja som dostal sťažnosti v tom zmysle, že niekedy sme prísnejší na tých, ktorí sú producentami v EÚ v rámci potravinového reťazca a že tí, čo sú mimo EÚ, tí často nemusia splniť až také prísne podmienky, tí, ktorí k nám vyvážajú. Pokiaľ ide o toto nariadenie, myslím, že tam tie kontroly budú oveľa efektívnejšie, znižia sa e, bremená pre jednotlivých producentov, operátorov, subjekty. Čiže pri vstupe do EÚ aj e, túto e, budú e, kontroly jednoduchšie, ale plne založené na riziku v prípade hraničných kontrol. Jednoduchšie postupy, elektronická verzia dokumentácie, elektronický formulár, tak, aby kontroly na našich hraniciach boli vždy prispôsobené úrovni rizika, ktorú predstavuje daná komodita prichádzajúca z tretich krajín. A pokiaľ ide o opatrenia proti podvodu, a tu sa blížim k záveru svojho prejavu, spotrebitelia a podniky, ty by som chcel ubezpečiť, že tie kontroly, ktoré sa budú konať, že čas z nich bude naozaj špecifická, zameraná na e, naozaj vedomé porušovanie pravidiel EÚ, čiže na podvody. No a ten škandál, nedávny škandál s konským mesom naozaj poukázal na potrebu reagovať na možné signály podvodných praktík, teda nereagovať až ex post, ale riešiť veci ex ante, teda identifikovať a eliminovať e, takéto podvodné aktivity e, čo možno najskôr. No a budú tu aj finančné transakcie, tak aby odrádzali možných, možných eh, mm, zločincov, aby sa im zločin nevyplatil. Oficiálne kontroly posilnia náš regulatívny rámec v ešte väčšej miere. Nuž, na záver by som chcel povedať toľko, že som si istý, že keď táto legislatíva bude schválená, že e, bude naozaj veľkým zlepším do budúcna. Chcem sa podekovať obom spravodajcom z Agria aj z Envy. A ešte raz opakujem, že sme vám plne k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. Je to naozaj veľmi emocionálna téma, ale takto je vždy v prípade potravinovej bezpečnosti aj pre našich občanov. No a vždy vystáva otázka súvisí so škandálmi a ako zabrániť takýmto škandálom s mesom do budúcna. Ale tam nešlo o neexistenciu zákona, išlo o udržiavanie existujúcich zákonov. Čiže je potrebné nájsť takú správnu rovnovahu, teda to právo, ktoré existuje, aby naozaj bolo náležite implementované. Keď už hovoríme o tých delegovaných aktoch, áno, sme na to veľmi citliví, ale aj podľa toho, čo ste vypovedali, e, z toho vyplýva, že parlament musí prísť s jasnými podmienkami, e, s jasnou kondicionalitou, ktorú musí držiavať komisia. Naozaj veľmi dôležité, aby sme viedli tú diskusiu na politickej úrovni aby sme teda takto diskutovali. Kolegyne, kolegovia, tie témy eh, máte pred sebou. Vidíte, že je tam toho veľa špecifického a teším sa, že tu máme dnes mnoho odborníkov zastúpených. No a my sme si trošku rozdelili úlohy tu v predsedníctve a rovno by som dala slovo Horstovi Schnellhartovi, ktorý bude predsedať tomu prvému panelu bude takým moderátorom, komentátorom a on sa zaoberá touto problematikou. E, takže nech sa páči, Horst, máš slovo. Ďakujem pekne, pani podpredsednička, dámy a páni. Vítam vás tu naozaj srdečne na tomto vypočutí. A teším sa, že prišiel aj pán komisár, že máme aj spravodajcov. Téma je to naozaj mimoriadne dôležitá. A ešte než prejdem k meritu veci, taká naozaj stručná poznámočkách delegovaným aktom. Pán komisár to povedal e, veľmi zreteľne, pokiaľ ide o požiadavku komisára v tom zmysle neškrtajme delegované akty, takže tú požiadavku chápem, ale máme tiež uh, E, takú požiadavku, aby tie delegované akty a formulácie v týchto aktoch, aby tieto boli také jasné, aby neprišlo k nejakým nepríjemným prekvapeniam ani pre používateľov, ani pre parlament. Takže naozaj jasne je naformulované to, čo, má dosiahnuť, čo sa má dosiahnuť daným delegovaným aktom. V takom prípade budú obe strany spokojné. Dámy a páni, je tu toho naozaj veľa. Dôvody nového systému úradných kontrol naozaj komplikovaná záležitosť. My sme komisii zadali aby eh, podľa príslušného článku prišla s revíziou existujúceho právneho rámca. Eh, návrh bol predložený, je to naozaj veľmi obsiahlý rámec. Očakávali sme, že toho bude menej, sme trošku prekvapení, ale to neznamená, že eh, to nie je v poriadku. Eh, bola sa tam diskusia v parlamente a uvidíme, ako to s tým návrhom nakoniec dopadne, ako bude vyzerať. Máme tu v tomto paneli eh, viacero rečníkov. Prečítam vám teda tie mená, aby si kto všetko vystúpi. Takže je tu pán Podele z DG Sanko. Tu na ho máme vpredu. Potom tu máme Michaela Skanela, eh, ktorý je z veterinárneho úradu. Sedí hneď vedľa. Ďalej tu máme doktora Martina Hartmana, ktorý je z Nemeckej asociácie veterinárov, z Nemecka teda, tiež vedľa, a doktor Silvio Brelo, ďalší rečník, naozaj sa idete po poradí, to je výborné. Takže to je generálny riaditeľ e, z Talianského ministerstva zdravotníctva. E, zaoberá sa e, veterinárnymi kontrolami a kontrolami potravín. Ďalej e, tu e, máme Johna Barnesa, e, ktorý je z Food Standards Agency v Spojenom kráľovstve. A doktor Loik Evain ešte nedorazil a on pôsobí v francúzskom ministerstve hospodárstva a má na starosti, starosti sanitárne kontroly a dámy a páni, my sme boli v kontakte aj s kolegami z USA a z Kanady pri príprave tohto dokumentu, pretože aj tam eh, chystajú veľkú revíziu. Keďže eh, nebola možnosť vyslať sem do strany Američanov zástupcu. No, eh, vidíte, že nás tam situácia problematická, takže nemáme tu zástupcu USA ani zástupcu Kanady ale kanadská Food Inspection Agency nám poslala video, našťastie, takže tá PowerPointová prezentácia, dúfam, že ste ju dostali všetci minulý týždeň, túto prezentáciu pani Clarice Lulaj Engi. To je zástupkynia Kanady v Európskej únii, takže túto srdečne vítam. Takže bude tu e, po prezentáciách, diskusia, ktoré sa môžete aj vy zúčastniť. Takže, e, dámy a páni, predstavil som vám rečníkov. V tom poradí, ako som ich predstavila, aj vystúpia. Ako prvý Erik Podele, nech sa páči, máte slovo. Oui, merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. No, mám takú trošku nevďačnú úlohu reagovať na to, čo povedal pán Borg. Dokument, ktorý máte k dispozícii, je tu ten PowerPoint 30 stránková prezentácia. Predstavím vám iba 10 z tých slajdov, pretože ten čas je obmedzený. Takže táto nová právna úprava reaguje na úpravu z roku 2004, prijatú parlamentom a radou 9 rokov po vstupe do platnosti sa nám zdalo rozumné prísť s revíziou tohto dokumentu, vychádzajúc z kontrol inšpektorov. Michael Skanova o tom o chvíľu čo to porozpráva, ale tiež reagujeme aj na tie rôzne krízové udalosti, ku ktorým došlo týchto 9 rokov. Takže mám na mysli um, ani nie tak veľmi uh, tú krízu uh, s um, konským mesom, ale napríklad E. coli, iste viete, že asi 55 ľudí e, v Nemecku tejto chorobe podľahli, asi 4000 osôb ochorelo na túto chorobu, boli, bola potrebná uh, obličková dialýza, uh, potom uh, ďalšie uh, prípady, uh, tie kličky z uh, Egypta, uh, Takže viacero, viacero e, škandálov, e, ktoré viedli k revízii tejto úpravy. Jednak je to problém nedostatku kontrol na mieste pri dovoze. E, máme také mikropodničky, 12 osôb zhruba pracovalo v tom nemeckom podniku, ktorý som spomínal. Takže naozaj maličký podnik a dopady naozaj veľmi závažné na verejné zdravie. Čiže cieľom tejto novej úpravy je rozšíriť eh, pôsobnosť toho predchádzajúceho rámca celý potravinový reťazec musí byť súčasťou, pretože doteraz boli sektory niektoré vyňaté, napríklad osiva, pesticídy a tak ďalej. To boli oblasti, ktoré boli doteraz vyňaté. No a my sme chceli vytvoriť určité princípy kontroly vo všetkých týchto sektoroch. A chceli sme zaviesť to, čo doposiaľ neexistovalo, zaviesť e, prvok, ktorý považujeme za veľmi podstatný a to, kontroly nenahlásané. Samozrejme, že to nebude pravidlom, vo všeobecnosti kontroly budú nahlásené tak, e, aby e, bolo možné vyslať e, tých národných inšpektorov, ale je potrebné, aby tu bola právna možnosť, hlavne v prípade krízy, nejakého škandálu, nejakého podvodu, urobiť nenahlásené, neohlásené kontroly. Ďalej nám išlo o to, aby sme prepojili dve také axiomy. Na jednej strane lepšia koordinácia, na strane väčšia flexibilita. V minulosti sme mali určité, určitú pravidelnosť kontroly stanovenú pre určitý typ produktu, bolo to dosť také rigidné a teraz navrhujeme, aby tu neboli nejaké, aby tam neboli povinné, aby tam povinná pravidelnosť, ale aby tá frekvencia bola stanovená ako minimálna. Samozrejme, že to bude vychádzať od prípadu k prípadu s povinnými opatreniami v prípade konštatácie nedržiavania pravidel. A ďalší dôležitý prvok, ktorý teraz neexistoval, spočíva v tom, že na komunitárnej úrovni máme teraz možnosť pripraviť povinne plány, koordinované plány. Komisár Borg hovoril o kontrolách DNA, um, ehm, hovedzieho mesa, aby sme vylúčili prítomnosť konského mesa. Toto bolo odporúčanie. V rôznych členských krajinách sme mali problémy. Uh, a boli tam testy. Takže toto je také odporúčanie. Ak nejaká krajina odmietla takéto niečo urobiť, nemali sme, nemali sme e, žiadne právne prostriedky uh, prinúcovacieho charakteru. A teraz to bude už povinné, takéto plány. Ďalej chceme posilniť spoluprácu administratívneho charakteru medzi členskými krajinami pri uplatňovaní tejto úpravy toto je jedno z pozitív tejto úpravy, pretože momentálne to vyzerá tak, že všetky tie problémy, ktoré vznikajú, eh, sa neobadzujú na územie jednej jedinej členskej krajiny vzhľadom na globalizáciu, eh, vzhľadom na cezhraničný obchod, eh, výmenu tovaru. Mnoho členských štátov je zapojených do jedného konkrétneho problému a my sme chceli posilniť takýto mechanizmus, mechanizmus vzájomnej pomoci, spolupráce tak, aby dochádzalo k lepšej výmene informácií, aby sa to celé dialo rýchlejšie, pretože bohužiaľ ešte stále sme svedkami prerušenej spolupráce tá spolupráca často končí na hranici medzi dvomi členskými krajinami a toto je veľmi smutné na veľkom vnútornom trhu Európskej únie. Takže za týmto účelom chceme vytvoriť eh, informačný systém, elektronicky integrovaný systém, Eh, niečo ako eh, Rapid Alert eh, pre krmiva a potraviny. Toto je mechanizmus, ktorý existuje už viac než 45 rokov a umožňuje členským štátom prostredníctvom komisie informovať všetky ostatné členské štáty v prípade výskytu nejakých produktov, ktoré nie sú v súlade s pravidlami potravinovej bezpečnosti. No ale tento nový informatický systém, tento sa bude špecificky ešte zameriavať na potravinové podvody. Nože na záver predpokladáme tresty finančného charakteru ktoré budú udelovať buď to sudcovia alebo administratívny systém, tak aby naozaj mali odrádzajúci efekt, ako o tom hovoril pán komisár. To trošku taká problematická ožehová téma, pretože viete, že Európska komisia nemá právo harmonizovať tresty, ktoré udelujú sudcovia. Uh, Čiže keď sa dostane na súd nejaký prípad, tak komisia nemá takúto právomoc, lebo by sme naozaj veľmi radi, keby tieto tresty boli naozaj disuazívneho charakteru a aby teda zodpovedali pri najmenšom tej sume ziskov, eh, ktorú vygeneroval daný podvod. To je ďalšia pozitívna stránka tejto úpravy ku ktorej sa teraz dostávam, teda, že chceme mať systém integrovaných kontrol, harmonizovaný na hraniciach EÚ pre všetky produkty, ktoré prichádzajú či už živočišného alebo rastlinného charakteru, teda pri dovoze z tretích krajín. Teraz máme systém, ktorý je komplikovaný v prípade živých zvierat, v prípade živočišných produktov, teda meso, ryby, mlieko, mliečne výrobky a tak ďalej. Ale členské štáty majú veľkú mieru flexibility, pokiaľ ide o organizáciu kontrol na hraniciach v prípade e, ovocia, zeleniny, teda rastlinných výrobkov. A to platí aj pre priemyselné produkty, ako napríklad cukor. Tak tam je tá flexibilita veľmi veľká. No my by sme chceli zvoliť taký harmonizovaný systém, vychádzajúci z rizika a bude to Európska agentúra pre potravnú bezpečnosť, ktorá e, bude upozorňovať na rizika v prípade jednotlivých produktov a bude tam aj určitá dimenzia týkajúca sa dôvery e, z očí voči krajinám pôvodu týchto výrobkov. Čiže čo to bude v praxi znamenať? E, budú tu produkty, ktoré budú málo kontrolované pri dovoze a budú tu také, kde tie kontroly budú naozaj intenzívne pri dovoze. A toto sa ešte raz bude vyratávať vo funkcii z riziku, napríklad pesticídy, e, zvyšky hormónov, nejaké choroby, ktoré by mohlo zviera alebo rastlina e, prenášať. A tiež vo funkcii, ešte raz opakujem, dôvery z oči v oči krajine pôvodu a systému certifikácie v tejto tretej krajine. Samozrejme, že pokiaľ ide o kontroly, e, bude potrebné ich nejako financovať a všetci vieme, že národné orgány znižujú e, počty zamestnancov vzhľadom na e, finančné ťažkosti spôsobené finančnou krízou, ktorá vládne už viacero rokov. Takže budú tu značné zníženia, až veľmi dramatické v niektorých krajinách, ale vzhľadom na finančné pravidlá, ktoré sa uplatňujú. No a my sme mali pocit, že by bolo dobré navrhnúť taký systém, v ktorom tieto kontroly budú financované zo strany priemy, zo strany eh, podnikov podrobených týmto kontrolom. Tak kontrolám e, napríklad všetky budovy, ktoré majú výťah, platia e, príslušnej bezpečnostnej agentúre, ktorá overí bezpečnosť e, výťahu. Čiže my predpokladáme takýto systém poplatkov, poplatkov, ktoré budú pokrývať všetky náklady spôsobené s kontrolou personálneho charakteru, laboratórne e, testy a tak ďalej, ale s výnimkou pre mikropodniky, pre tie najmenšie podniky, ktoré majú menej než 10 zamestnancov. Pán komisár o tom už hovoril, takže poďme ďalej k poslednému slajdu. Vidíte, že tieto oficiálne kontroly e, budú pripravované členskými štátmi naozaj transparentným spôsobom, tak aby jednotliví aktéry, potravinársky priemysel, polnohospodári, aj spotrebitelia mali možnosť eh, vidieť jasne orientáciu týchto kontrol. Samozrejme, že budú vypracované správy o súlade a nesúlade, držaní a nedržaní. No a tým sa dostávam už k samotnému záveru. My e, v tomto návrhu sme sa snažili naozaj dosiahnuť takú rovnováhu medzi tromi e, základnými aktérmi, to sú teda oficiálni kontrolory národných orgánov, potom to, čo nazývame e, potravinovým reťazcom, počnúť s polnohospodárom až po supermarket, reštauráciu a tak ďalej. A tretí aktér, tak to je ten najdôležitejší, práve v jeho prospech pracujeme a to to sú spotrebitelia. Takže toľko, pán predseda, stručne e, k tomu novému textu o kontrolách. Ďakujem. Ďakujeme pekne pán doktor, za vaše vyjadrenia. Myslím, že ste pokryli to najpodstatnejšie a ste o tom ešte budeme diskutovať. Už teraz by sa dalo začať vybalovať jednotlivé pripomienky, ale necháme sa to na neskôr. Takže teraz sa vítam pán, alebo prosím pána Skanela, aby nám povedal, ako to vyzerá s výsledkami auditov v členských štátoch. Nech sa páči. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, the Food and Veterinary Office carries out my robíme vyše 200 auditov každý rok. Za 10 minút samozrejme nedokážem povedať všetko o našej práci, tak sa zameriam na určité kľúčové zistenia, ktoré sú významné pre súčasnú prácu, ktorá preskúmava oficiálne kontroly. Zameriam sa aj na zistenia, ktoré sú všeobecného charakteru, ktoré sa objavujú vo viacerých členských štátoch. Problém e, e, so všeobecnými problémami je v tom, že môžu existovať nezistené dlhé obdobie. Proste nedochádza k nejakej kríze, k veľkým problémom. Táto skutočnosť skrýva dosť často významné nedostatky systémov. Takže uvedieme špecifické príklady problémov. Jedna vec, pre ktorú stoja všetky členské štáty, sú zdroje. E, kladú sa na ne dôležité požiadavky a pracujú na realizácii náročnej úlohy a to nie je jednoduché v súčasnom ekonomickom prostredí. A členské štáty musia e, v svojich ekonomikách nájsť úspory, ale e, pritom práca narastá a je stále zložitejšia. To je veľká výzva Komisár Borg už hovoril o situácii, o nových výzvach. Veľmi často pri ek- hospodárskom poklese ekonomicky ke subjekty potrebujú dosiahnuť e, úspory a často majú finančné problémy a v takýchto e, oblastiach napríklad získavajú úspory v oblasti kontroly kvality, kontroly potravín a stále sa stretávame s problémami takéhoto charakteru napríklad v Spojených štátoch, keď oni kontrolovali svoje kontrolné systémy, jeden z ukazovateľov, ktorý skúmajú, je finančný stav hospodárskych subjektov v potravinárstve. A to posolstvo je jasné. Keď má firma finančné problémy, je väčšie riziko, že príjmu veľmi nepriateľné úsporné opatrenia pri kontrole potravín Ďalšia otázka je e, certifikácia vývozov. Členské štáty musia certifikovať veľké objemy vývozu do tretich krajín. Toto by bolo ľahké, keby tieto kontroly boli rovnaké pre tretie krajiny, ale nie sú. Zoberme si napríklad Litvu. Náš kolega sa teraz e, musí teraz riešiť veľmi neprimerané požiadavky takýchto e, orgánov. To nie je nič nové, všetky členské štáty sa s tým musia vyrovnať a musíme nájsť mechanizmus na presadzovanie vývozných záujmov EÚ, tak ako povedal pán Krie, tým, že e, budeme viacej zdôrazňovať výbornú históriu v oblasti bezpečnosti, ktorú Európa má. Ďalší okruh je verifikácia účinnosti kontrol. Členské štáty investujú veľa do kontrol auditov, kontrolujú sa vývozy, robia sa analýzy laboratórnych vzoriek a podobne. Veľmi často sa stretávame počas inšpekcií s tým, že tieto kontroly nie sú tie správne, tie, ktoré by boli vhodné. Veľmi často sa investuje veľa úsilia a prostriedkov na realizáciu nesprávnych kontrol, nevhodných kontrol, ktoré nie sú ani najúčinnejšie. Takže potrebujeme nové nariadenie, ktoré dá príslušným orgánom viac priestoru na to, aby mohli identifikovať problematiku a venovať e, zdroje a prostriedky na vhodné kontroly sankcie. Môj kolega Erik Pudli o tom už hovoril, ja nebudem zachádzať do podrobností až na jednu vec. Nedávno sme počuli žiadosti, alebo počúvame žiadosti o tvrdšie sankcie, napríklad, keď bol škandál s konským mesom, kde niektorí, e, niektoré subjekty e, zobrali na seba riziko, pretože vedeli, že aj keď ich prichytia, tá postih nebude taký strašný. A to je nepriateľné, ale musíme si dať pozor, aby sme mali správnu rovnováhu. A nesmieme, sa tu, nesmieme zabúdať na to, že tie sankcie musia byť proporcionálne. V niektorých členských štátoch sú sankcie totiž neproporčné. A to e, bráni príslušným orgánom úspešne stíhať veľké prípady. Veľmi často totiž, ak sa aj prípad dostane pred súd a sankcie sú veľmi tvrdé, ne, neproporciálne, tak súdy e, poukazujú na takéto neproporcialitu, nepomer a to môže ohroziť potom dôveryhodnosť, morálku v kontrolných orgánoch. Teraz organizačné otázky. Myslím si, že je jasné, že v návrhu komisie hovoríme o tom, že potrebujeme uh, mať lepší fina- základ financovania pre členské štáty, aby správne realizovali svoju prácu. Ak nemáte efektívnu, dobre organizovanú štruktúru, ale nevspomôžu vám žiadne peniaze na svete, peniaze neznamená, že výsledok vždy dosiahnete. Je veľmi dôležité, aby členské štáty mali na vytvorené správne štruktúry. Veľmi často v etiologických skúškach zidíme práve zlú organizáciu, nevidíme e, zlú komunikáciu medzi jednotlivými úrovňami vlády, vidíme nedostatok pružnosti pri rozmiestňovaní zdrojov. Stane sa, že keď ideme do členského štátu, vidíme hraničný prechod a e, kontrolné pracovisko, kde sú pracovníci úplne preťažení, ale môžeme ísť potom na iné pracovisko, kde zistíme, že tam si ľudia nemajú e, ako skrátiť dlhú chvíľu. Takže je dôležité, aby bola takáto možnosť, aby boli zdroje správne nasadené tam, kde sú potrebné. Ďalšia výzva pre organizáciu je to, čo sme videli pri konskom mese, a to sú nové požiadavky z oblasti podvodov a kvality my sa zameriavame pri kontrolách na bezpečnosť. To je správne, to je kritérium číslo jedna, keď rozhodujú o rozmiestnení svojich e, prostriedkov. A ak príde nová žiadosť preveriť ne, veci, ktoré sa netýkajú bezpečnosti, neviem, kvalita, organické otázky, geografické miesta a podobne, veľmi často tieto otázky, ktoré nie sú otázkami bezpečnosti, sa nestávajú prioritou a to má svoj dopad a je úplne jasné, že bezpečnosť musí byť kritériom číslo jedna a musíme nájsť určité riešenie, ktoré nám dovolí nezabúdať aj na tieto ďalšie dôležité veci. A preto potrebujeme toto nové nariadenie, ktoré sa bude zaoberať aj otázkou e, posilnenia viacročných národných kontrolných plánov. Teraz ešte určité konkrétne oblasti. Sú to horizontálne otázky, ktoré môžu pretrvávať roky a neprejavia sa, ale žiaľ, skúsenosť ukazuje, že veľmi často vyústia do špecifických problémov tej ktorej krajiny. Uvediem tu niekoľko príkladov. Napríklad v minulých rokoch sme sa stretli s problémami v členských štátoch pri mechanicky e, rozrábanom mese je, sú tu problémy s hygienou, s označovaním a e, ďalšie e, oblasti, kde sme zbadali veľké nedostatky. Napríklad mekyše. Mekyše sú takisto veľmi dôležitou oblasťou, kde vidíme rôzne nedostatky, pokiaľ ide o klasifikáciu výrobných zón alebo pre, keď sa testujú na toxiny a vírusy. V tejto oblasti sú veľmi prísne bezpečnostné požiadavky a členské štáty sa musia robiť ďalej primárna výroba. O tom, že aj Erik hovoril, vidíme, že mnoho problémov s potravinami nevzniká v oblasti produkcie mesa, ale práve v neživočišnej oblasti, práve v oblasti primárnej výroby. A tu sa musia úrady zamerať viac na kontroly Mám tu na mysli najmä ovocie a zeleninu, kde, tie, kde treba zlepšiť kontrolu hygieny, vírusov a podobne. Okrem toho, pri dovozoch sme mali tradične veľmi prísny systém pre dovoz živočišných výrobkov, ale pri neživočišnej oblasti to nie je také prísne. Potrebujeme integrovaný systém, ktorý sa bude zaoberať celým reťazcom produktov a rizik a ďalej vysledovateľnosť. Vysledovateľnosť pretrváva ako veľký problém. A nakoniec, ako som už spomínal, robíme okolo 200 auditov za rok. Ešte eh, by som chcel v tejto poveda, e, oblasti povedať, že členské štáty odvádzajú výbornú prácu, dosiahli veľký pokrok, mali sme aj veľké úspechy, BSS sme takmer úplne odstránili, máme rôzne havarijné plány pre vypuknutie rôznych chorôb a tak ďalej. Návrh nariadenia vychádza z našich úspechov a e, snaží sa ich extrapolovať na riešenie nových problémov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi vyčerpávajúcu správu. Je to dobrý základ pre našu prácu, pretože sa musíme zameriať tam, kde sú ešte nedostatky. Ďakujem aj prednášajúcim za to, že sa snažia dodržať svoj čas a dúfam, že to tak bude aj v budúcnosti. Teraz poďme k súčasnému systému, k návrhom na zlepšenie a prednášku má pán eh, Hartmann. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Teším sa, že sa tu môžem s vami podeliť o pohľad znútra štátu na e, túto problematiku. Dovolte, povedať, že máme tu na e, zväz, ktorý je zväzom 16 spolkových krajín. V Nemecku máme vyše 1500 veterinárov a veterinárik v štátnej službe. Naša organizácia je členom, je to Nemecké združenie úradných veterinárov, sme aj súčasťou Medzinárodnej organizácie veterinárov v Európe. My sa zaoberáme oblasťou verejného zdravia, ochrany zvierat a zdravia zvierat. Moderné pozmy sú One Health, to znamená jedno zdravie pre ľudí aj pre zvieratá, bezpečnosť potravín od maštale po stôl veľmi jasne ukazujú, čím sa naši veterinári každodenne zaoberajú. Moje základné vyjadrenie k bezpečnosti potravín a ochrane verejného zdravia je jasné bezpečnosť potravín a kvalita potravín majú v Nemecku veľmi vysokú úroveň. Platí to aj pre e, európske spoločenstvo. Napriek tomu ale nemôže dojsť k, k tomu, že by sme sa zastavili a nesnažili sa zlepšovať náš stav. Musíme reagovať na zmeny, na nový vývoj a preto vítam ďalší vývoj európskeho práva a novú úpravu nariadenia, ktoré pokrýva naše kontroly budem sa ďalej zaoberať pokrok, budem sa ďalej zaoberať tými najdôležitejšími otázkami, výzvami, návrhmi na zlepšenie, ktoré sa týkajú tohto návrhu. V článku 7 sa hovorí o transparentnosti úradných kontrol. Cieľom je, aby v Európskom spoločenstve boli e, rovnaké povinnosti, pokiaľ ide o informáciu o výsledkoch kontrol. Pri týchto informáciách treba stále zvažovať medzi tým, čo je dôležité pre ochranu spotrebiteľa a čo je dôležité pre ochranu podnikateľa. My v Nemecku pracujeme už veľmi často s nástrojom informovania verejnosti a ukázalo sa, že náš právny základ musí byť veľmi pevný, zaťažiteľný, aby sme zabránili problémom pri e, vykonávaní. Navrhujeme, aby v článku 7 odsek 3 sa hovorili, že pri vecných informáciách ne, e, nemôže dojsť k porušeniu e, dôver, dôvernosti informácií, keď sa informuje verejnosť o vecných výsledkoch. Výsledky posledných rokov ukázali, už sme to aj počuli, že nie len e, ohrozenie zdravia vedie k zneisteniu spotrebiteľov, napríklad je to ten škandál s konským menom, s mesom a podobne preto je veľmi dôležité, aby sme v celej Európe mali taký právny základ, ktorý umožní informovať verejnosť aj cez hranice pri potravinách, ktoré nie sú vhodné na konzumáciu alebo vzbudzujú odpor a ktoré predstavujú zavádzanie alebo klamanie. Pri téme úradných kontrol článok 15 Ide o výrobu výrobkov zo živočišného pôvodu určených na konzumáciu ľuďmi. Vidíme ešte niekoľko problémov. Ocek 1 článku 15 je veľmi paušálny ktorý, v e, svojej úprave úradných kontrol. Malo by to byť konkrétnejšie, malo by, mali by sme mať E, ďalšie presnejšie úpravy, ale nevieme, ako to bude v ďalšom nariadení 844-2004. Ako budeme mať riešené súčasti úradných kontrol? Bude tam patriť ďalej kontrola mesa? Bude to robiť úradný zverolekár? Alebo budeme mať... V tomto nariadení je totiž veľa priestoru na e, voľný výklad a nevieme celkom presne, čo by tu mohlo byť, takže potrebovali by sme, aby to bolo spresnené. Ďalší bod, o ktorom chcem hovoriť, sú úradné kontroly na hraničných prechodoch, ktoré sa týkajú zvierat a výrobkov zo zvierat. Je to článok 53 napríklad. Podľa nás tu neexistujú alebo nie sú dostatočne rozlišené tieto kontroly. Hovorím o článku 47 odsek 4 a 53 odsek 2. Hovorí sa o fyzickej kontrole zviera, ktorú má urobiť úradný veterinár, ale fyzická kontrola e, výrobkov z vočišného pôvodu sa e, vykonáva personál, ktorý má e, kvalifikáciu v oblasti zdravia zvierat. Na nich sa to prenáša. Ale čo to znamená? prečo je táto, prečo je táto definícia e, širšia. E, prečo, ako sa dá takto zabrániť z šíreniu epidémii a ochraniť zdravie zvierat? Prečo na to potrebujeme zverolekárov, nie osoby, ktoré majú prenesené e, možnosti. Pokiaľ ide o zvierat, mesta a výrobky živočišného pôvodu, tak tu sú certifikáty, ktoré musí podpísať zverolekár z tretej krajiny. Hovorím o dovozoch. V texte sa tu hovorí, že fyzickú kontrolu e, má priradenú úradný zverolekár. Ďalej financovanie kontrol cez poplatky, to je veľmi náročná téma. Cieľom je samozrejme, aby financovanie z poplatkov, ktoré pokrývajú náklady na kontroly, e, boli, e, bolo, bola úprava, ktorá sa vzťahuje na EÚ. Podľa nás doterajší systém umožňuje zvyšovať poplatky a nebolo to zriešené zle v oblasti mlieka, mesa a v ďalších oblastiach živočišných výrobkov to máme ako povinné, ale možnosť fakultatívnych e, E, poplatkov bez povinnosti, neviem, ako by to mohlo vyzerať. Ďalej paušálne poplatky. To sa nám zdá z právneho hľadiska veľmi ťažko presaditeľné. Ak by ale mali existovať povinné poplatky pri úradných kontrolách aj iných potravín, tak by e, právny predpis mal byť jasný, pokiaľ ide o stanovenie týchto poplatkov. Tieto poplatky e, by nemali byť, nemalo by to byť veľmi zaťažujúce, napríklad pri e, poplatkoch, ktorá sa týka e, genového pozadia mesa, tak by to nemalo byť riešené tak, že to dojde až pred Európsky súd. Ďalej, článok 82 malé podniky. Administratívna záťaž pre najmenšie podniky by nemala byť veľká. Najmenšie podniky sú definované ako podniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov a ročný obrad pod 2 milióny eur. Tu musí sa spresniť, že v Nemecku by to predstavovalo oslobodenie pre 80-90 podnikov a tu vidíme práve veľký problém pre financovanie našich nákladov. Najmä by došlo k výpadku príjmov v oblasti doterajších kontrol na bytunkoch ktoré sa e, financujú z povinných poplatkov tak, aby sa poklidli, pokryli náklady na tieto kontroly. V praxi by to znamenalo, že by sa nám znížili náklady, ale počet kontrol zvýšil. Potom sú tu ešte ďalšie kritéria, ktoré sa veľmi ťažko dajú, e, e, dajú skontrolovať. Ako budeme kontrolovať daňové priznania? Je tu aj veľký priestor na výklad pre tie podniky, E, ktoré by mohli tvorivo pracovať v oblasti personálu alebo svojej organizačnej štruktúry. Pri najmenších podnikoch je problém v tom, že podiel verejného financovania rastie a nie klesá. A to je v čase prázdnej štátnej kasy veľký problém, pretože budú chýbať prostriedky na dostatočné financovanie úradných kontrol, takže je možné, že ten cieľ udržateľnosť systému kontroly a bezpečnosť potravinového reťazca budú týmto prístupom ohrozené. To, čo musíme jasne povedať v článku 84, je, že aj v tých najmenších podnikoch na, vzniknú ďalšie náklady z dodatočných kontrol, ale sú a že tu je povinnosť ich platiť platiť za tie úradné kontroly. A na záver, čo by som ešte mohol povedať? Samozrejme, sú tu obavy v súvislosti s delegovanými aktami, kde by mohli byť veľké zmeny bez a vôbec nič sa o tom nehovorí v kontexte ešte neukončeného legislatívneho procesu. Preto máme obavy. Ďakujem. Ďakujeme za jasné pokyny a prezentáciu. Mnohí eh, hovorili o financiách a vy, pán doktor, Borelo, musíte uh, predniesť akési návrhy. Grazie, signor Presidente. Ďakujem, pán predseda. Už som osobitne vďačný za to, že tu môžem e, odprezentovať e, pozíciu príslušných orgánov, takisto e, integrovaný národný plán a jeho implementáciu. Najprv by som chcel vyjadriť vďačku voči komisii, je tu nový na pokus regulovania. Určite sa kontrolný rámec takto zjednoduší. Fungujúci systém je nevyhnutnou podmienkou, keď sa vytvárajú a majú sa vytvoriť účinné kontroly, ktoré v Únii znamenajú rovnakú úroveň pre ochrany pre ľudí i zvieratá. Ide tiež o, tom, o to, aby tu boli záruky pre zúčastnených, zisťovanie o príjmoch e, z poplatkov členských krajín, teda zisťovanie, ktoré komisia spustila v roku 2009, ukázalo, že cieľom, e, cieľ z prístupne dostatočných prostriedkov že tento cieľ nie pre všetky e, krajiny nebol dosiahnutý. Nové ustanovenia tiež spúšťajú, e, e, respektíve neriešia úplnohodnotne e, kritiku. E, môže dojsť i k ost- zostreniu a trvalá udržateľnosť e, celého systému môže byť ohrozená. Okrem toho sa bojím menšej e, harmonizácie na našom teritoriu. Teraz taká všeobecná úvaha. Zásada, že skutočne náklady kontrol, na kontrolu od zúčastnených na základe rizikových faktorov, že sa musí znášať. Už tak tento základ nemôže fungovať, keď ide o zdravotné kontroly. Takéto kontroly prebiehajú v záujme e, súkromníka i e, účastníka priemyslu, hospodárstva, pretože do, získava certifikáciu, ktorá mu umožní e, distribúciu vlastných produktov, ale tieto kontroly prebiehajú aj v záujme celku. Ide totiž o to, aby sa vylúčili ohrozenia e, zdravia obyvateľstva a kontrolné náklady preto musia byť do určitej miery distribuované. Na jednej strane na podniky a na, druhú, na druhej strane na e, celok. V závislosti od faktorov, ktoré sú relevantné. Ak kontrolné aktivity majú byť financované, členské krajiny by mali aspoň časť časti prispieť e, e, na náklady. Náklady e, musia byť uložené potom podnikom. Ďalší bod, ktorý chcem spomenúť, pretože o tom hovorili aj inšpektori, je ten bod, že totiž prostriedky e, neplynú tým, ktorí kontroly realizovali tak, že tu treba text nariadenia skorigovať a postarať sa o tom, aby všetky príjmy sa použili na účely kontrolné. Ak chceme prekročiť e, obmedzenia tohto systému, mne sa zdá dôležité, aby sme na európskej úrovni zaviedli jednotné kontrolné štandardy. Musí to byť minimálna frekvencia pre všetky aktivity, ktoré sa majú kontrolovať na základe e, kategorizácie rizik. Návrh o uznesenia vychádza z toho, že komisia prostredníctvom rôznych delegovaných aktov stanoví frekvenciu kontrol. To však je nariadenie, ktoré platí, platí len pre e, živočišné výrobky. Vieme však, že i rastlinné prost, e, výrobky môžu mať negatívny dopad a môžu tu vzniknúť veľké e, problémy. Spomeňme si na E. e. coli, ďalej hepatitis A. Po, po dovoze určitých bobulových plodov sa tieto rizika dostali povedzme do Talianska. Normovanie kontrol s minimálnym výskytom. To sa musí stanoviť na komunitárnej úrovni rozhodnutím Rady a parlamentu. To by sa teda nemalo prenechať delegovaným kompetenciám komisie. Potom ďalej ešte čosi o povinných poplatkoch. V návrhu nariadenia dnes sa nehovorí o minimálnych jednotných poplatkoch. To považujem za krok späť v porovnaní s existujúcou legislatívou. Vlastne sa tu stanovuje, že povinné Poplatky sa stanovia ako paušál na základe stanovenia nákladov, a to na určité obdobie. A potom platia pre všetky podniky. E, stanovenie tým pádom sa prenecháva členským krajinám tej výšky e, e, poplatkov, takisto tiež e, frekvencie preverovania. A tu chcem povedať, že to, že sa minimálne sumy nestanovia, e, nuž to môže viesť k tomu, že členské krajiny nebudú mať e, dostatočné zdroje. A to bude mať dopady na e, stupeň organizácie príslušných orgánov a rozsah kontrolných činností. Nuž tu sa navrhuje harmonizované minimálne sumy, aby sa zaviedli, ktoré potom prípadne sa môžu prispôsobiť v členských krajinách v závislosti od socioekonomických faktorov, ktoré sa považujú za nevyhnutné. A potom ešte posledný aspekt, menovite najmenšie podniky. Je to veľmi ožehavé pole. Viem, aké sa tu vystavujem kritike Pre e, Taliansko to môže byť veľmi tvrdý dopad. Ako, odkiaľ majú potom pochádzať prostriedky? E, kladieme si otázku. Momentálne e, e tieto kontroly financujú štáty. majú teraz e, o 39 krajiny zvýšiť poplatky. Už to je e, retorická otázka. Sme tu za opatrenia pre malé podniky? Áno. Považujeme však a za smysluplné e, mať určité odstupňovanie vzhľadom na kapacitu. To tiež pri implementácii nariadenia sme takto rešpektovali. Tiež musí byť stanovené, aké sú ťažiska e, kontroly pri dovozoch tretich krajín. Dovážené tovary môžu byť kontrolované na prechodoch a a distribuovať sa v celom komunitárnom priestore. Na to potrebujeme harmonizáciu poplatkov. Potrebujeme však minimálne aj referenčný rámec. Takéto minimálne sadzby môžu byť napríklad percentuálne sadzby v závislosti od colných tarifov, ktoré momentálne používa Európska únia. ďalšie e, e, e, rozptýlenie týchto, týchto poplatkov. Už tu sú nebezpečenstva pre kvalitu kontrol na hraniciach, ktoré boli komisii predložené. Môžem vám teda naozaj len odporúčať, aby sme určité aspekty e, na novo premysleli, aby sme mali určité určitú minimálnu množstvo kontrol zo strany členských krajín, aby sme mali porovnateľnú úroveň v celej EÚ. Ďakujeme za pozornosť a teraz e, ďakujem vám za pozornosť, bolo mi vec cťou pred vami prehovoriť. Ďakujeme pán e, Borelo, bola to veľmi informatívna prednáška vašimi návrhmi sa budeme musieť ešte intenzívne zaoberať. Pokiaľ ide e, pre, prehľad nových e, opatrení e, na vykonávanie a boji proti podvodom, má slovo pán John Barnes. Ďakujem za pozvanie, za možnosť dnes prehovoriť. Už taký prehľad z mojej strany k, novým, k novému návrhu z pohľadu tých, ktorí ho budú vymáhať, tých, ktorí v Spojenom kráľovstve majú záujem. V Spojenom kráľovstve máme 400 rôznych e, orgánov miestnej i centrálnej samozprávy na vymáhanie pokrývajú asi 600 tisíc podnikov, ktoré sú v potravinárstve. Najväčšia časť to sú malo obchody a e, stravovacie zariadenie. E, asi 500 tisíc oficiálnych kontrol ročne, väčšina z nich je bez avíza. Je to veľmi dôležitá zložka, ktorú si chceme aj zachovať dávame prioritu bezpečnosti e, potravín. 100 tisíc sa pozerá potom na zloženie a označovanie. Ďalším dôvodom, jediným dôvodom, prečo to spomínam, je to, že sú to e, dobré záťažové skúšky pre e, e, nariadenia. Pre tých, ktorí sa zaberajú touto oblasťou, je to veľmi dôležité je to vlastne určitý konzistentný rámec, ktorý umožňuje dobré vymáhania, chápanie na miestnej úrovni. Toto chápanie treba rozptýli, roz, e, poskytnúť všetkým regulátorom, podnikom, miestnym samozprávam a tiež v EÚ. Momentálny návrh sa snaží posilniť terajšie e, regulovanie a rozšíriť jeho rozsah na naprieč potravinárským reťazcom. Budeme podporovať tiež nové opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zámerné pokusy obchádzania v Spojenom kráľovstve i v ďalších členských krajinách e, priemysel potravinársky a, a tiež e, e, nápojový Nuž, my tu podporíme všetky návrhy, ktoré budú mať e, lepšie regulovanie v tomto sektore. Naše skúsenosti, e, ak sa pozrieme na 882 v minulosti, budem hovoriť skôr o schopnosti regulácie zamerať sa na rizika. To je dôležitý komponent a to by sme chceli vidieť rozšírené. Momentálne nám ide o bezpečnosť potravín, to nám hovoria spotrebitelia, ale miestnym orgánom a regulátorom to umožňuje zamerať sa čoraz viac na zdroje, ktoré sú čoraz viac pod, pod tlakom. Veríme, že uznanie v momentálnom návrhu a tiež v, v nových návrhoch je uznávať vlastné kontroly priemyslu. To je dôležité. Naše skúsenosti ukázali, že toto podporuje eh, rešpektovanie zo strany priemyslu a preberanie zodpovedné. Miestne orgány a regulátory sa tak tým pádom môžu zamerať na svoje vymáhanie v, eh, pri rizikách a návrhy eh, rozšíriť toto ešte na prístavy, už to si myslíme, že je veľmi dobrý, dobrá časť nového návrhu, ktorú podporíme. Ďalšiu skúsenosť e, s 882 je čosi, čo netreba prehliadať. Spôsob, akým sa zaručujú kompetencie e, úradníkov, keď sa vynárajú nové riziká. Musíme mať vieru v úradníkov vo všetkých členských krajinách, keď nás informujú, aby sme konali predovšetkým pokiaľ ide o rýchle konanie v prípade nových e, rizík, ako bolo teda spomínané konské meso. Podporujeme návrhy, ktoré i naďalej budú pokračovať e, s požiadavkami, aby členské krajiny e, auditovali svoje miestne kontroly a podporíme Medzinárodnú zdravotníckú organizáciu v medzinárodnom úsilí, pretože my sme tým najsilnejším i najmocnejším ohnívkom v kontrole potravín. Kontrolné laboratória a akreditácie po dlhé roky nám dávajú seba dôveru, že oficiálne laboratória nám poskytnú výsledky, s ktorými budeme e, s dobrým svedomím môcť operovať. Veľmi podporujeme pod, pod posilnené e, opatrenia s cieľom k väčšej transparentnosti, určité obavy z členských krajín e, v tejto súvislosti návrh zavádza lepš- väčšiu transparentnosť medzi operátorom ako kom- kompetentným orgánom a kompetentným orgánom a e, verejnosťou. Po množstvo e, rokov je tu v Spojenom kráľovstve e, ratingový systém pre hygienu potravín. 440 tisíc podnikov momentálne je online takto E, sledovaných a spotrebiteľ si môže vlastne vybrať, do ktorého podniku pôjdu na základe e, informácií o štandardoch hygieny. Ak by sme chceli dávať členom verejnosti, predstaviteľom verejnosti ešte viac informácií, nám sa ukazuje, že toto je jednoduché a prístupné a naša skúsenosť je taká, že toto pomáha zvyšovať e, snahu rešpektovať pravidlá. Podobný systém máme pre mesospracovateľské zložky, aby si spotrebitelia mohli vyberať veci s, s vierou. Chceme, aby po, po, e, sa e, použili i ďalšie aspekty po oficiálnych návštevách. Myslím si, že to pomáha chápaniu je to spravodlivé, môže to byť viesť k výzvam, preto je dôležité pre úradníkov, aby boli kompetentní. My však veríme, že v skutočnosti je to veľmi dôležitý eh, komponent spravodlivosti, ktorý sa budeme snažiť eh, zapojiť do týchto návrhov. Takisto, ako sme už boli počuli, podporujeme zjednodušenie a harmonizáciu naprieč e, reťazcom potravinami vrátane pohraničných e, kontrolných e, zložiek v prístavoch, umožňujú sa presunúť zdroje a dáva nám to možnosť spoločne chápať, podnikom spoločne chápať svoje problémy i s regulátormi a určite podporíme akýkoľvek systém, ktorý znižuje pracovné, e, pardon, byrokratické zaťaženie a e, byrokraciu. Podporujeme tiež novú flexibilitu v oficiálnych kontrolných laboratóriách. Často je veľmi zložité pre regulátorov dostať sa k metodológii pre nové vynárajúce sa riziká. Vítame schopnosť nielen regulovať laboratória so spomínaných dôvodov, ale tiež umožniť určitú flexibilitu na riešenie nových vynárajúcich sa rizík. Veríme tiež, že je dôležité, aby nové návrhy neboli pre, príliš preskriptívne. Je dôležité mať možnosť v, preveriť ich budúcnosť. Je tu internetové obchodovanie, schopnosť uzavrieť web stránky a e, orgány, aby sa zlepšila administratívna spolupráca v oblastiach, kde ani nevieme, aké asi budú. Musíme vedieť, aby e, neprekračovali naše schopnosti efektívne a promptne reagovať. Na záver by som e, chcel hovoriť o tých ústraniach, ktoré sa týkajú podvodov. Ja som si nedávno uvedomil, že v Írsku eh, mali problém. Bola tam pizza, ktorá mala 35 ingrediencií, 60 rôznych eh, krajín a 5 kontinentov do toho bolo zapojených. Ja som nevedel, že na pizza môže byť 35 eh, ingrediencií a že tieto môžu pochádzať z takých rôznych krajín. Ale potenciál problémov s autenticitou a s bezpečnosťou, ten potenciál je naozaj veľmi vysoký vzhľadom na odlišnú provenienciu a také množstvo ingrediencií. Takže potrebujeme naozaj kvalitné kontroly. Uh, Kontroly, ktoré máme, pokiaľ ide o konské meso, tak eh, takéto kontroly boli. My sme mali databázu podvodov, mali sme do konca roku 2012 informáciu eh, vyššie, viac než 2000 eh, zdrojov. Tam bolo zahrnutých, mali sme teda databázu, mali sme skrátka rámec ktorý sme považovali za dostatočný eh, v boji proti takémuto niečomu, ale eh, nemali sme potrebné informácie aktuálneho charakteru a preto podporujeme akékoľvek nové návrhy na zlepšenie vzdielania informácií, informácií jednotlivých členských štátov a tiež vítame spoluprácu s medzi členskými krajmi. Je naozaj potrebné eh, takéto niečo, aby členské krajiny mohli problémy tohto typu zvládať. Pokiaľ ide o úmyselné držanie pravidiel, opatrenia tejto oblasti sú veľmi dôležité, tak aby mohli úrady mohli v takýchto prípadoch zakročiť. A tiež si myslíme, že musí mať určité ustanovenia, ktoré nám umožnia e, riešiť e, aj e, počačové systémy IT, tak aby sme mohli týmto problémom eh, raz a navždy eh, zasadiť koniec. A potrebujeme samozrejme aj eh, primerané tresty. My napríklad môžeme využívať zisky z takýchto činností. Toto je nová oblasť, tam tie zisky sú naozaj obrovské, takže je potrebné nejakým spôsobom pôsobiť preventívne a odrádzajúco. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Barnes, za vaše vyjadrenia. Naozaj si myslím, že to bolo veľmi nápomocné pre našu legislatívnu prácu. No a ako posledný v tomto paneli vystúpi pán Loik Evain. Ďakujem pekne, že ste prišli. Vystúpite k otázkam dovozu rastlinného e, aj živočišného pôvodu. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Naozaj sa veľmi teším, že môžem vystúpiť s touto prezentáciou. Viete, že my e, kontrolám dovoz dovážených e, produktov pripisujeme veľmi dôležitú úlohu. V roku 2008 sme poslali komisii memorandum v tomto zmysle. Brešník by mohol hovoriť lepšie do mikrofónu a ho o tom upozorňuje, upozorňuje um, spolusediaca. Mám len 10 minút, tak som sa toho hneď pustil. Takže ešte raz. Hovoril som, že tento návrh uh, považujeme za reakciu na toto memorandum a závery komisie z, eh, rady z roku 2008, takže blahoželám komisii k tomuto textu. Eh, tie novinky, ktoré komisia navrhuje rade a parlamentu, naozaj môžem iba eh, podporiť. A ešte, než prejdem k meritu veci, chcem pripomenúť, aké princípy dodržiavajú a musia dodržiavať kontroly pri dovoze. Ako vidíte, Francúzsko, pardon, Európska únia je hlavným dovozcom E, polských produktov celosvetovo, takže je naozaj potrebné, že by mi nefungovala prezentácia. Ale áno, ide, takže je naozaj potrebné kontrolovať to, čo vstupuje na naše územie, aby e, sme si overili, že bezpečnosť je rovnaká ako v prípade domácej produkcie, aby sme chránili verejné zdravie, e, zdravie osôb, zvierat, e, rastlín a aj životné prostredie ako také. Takže čo kontrolujeme? Kontrolujeme štyri také veľké mm, skupiny produktov, čiže živé zvieratá, živočíšne rastlinné produkty a môžeme rozlišovať tri také veľké etapy v tej kontrole. V prípade živočišnej výroby, a tam je veľmi dôležitá tá súčasť, kedy komisia pred dovozom kontroluje sanitárne podmienky v krajine pôvodu a v podniku, čiže máme taký zoznam tretich krajín a podnikov, ktoré majú povolenie alebo naopak zákaz vyvážať do Európskej únie. Keď sa produkt dostane k hranici, tak e, je podrobený kontrole samozrejme dokumentov, e, sanitárne certifikáty, oficiálna záruka krajiny pôvodu, e, že tieto produkty dodržiavajú európske predpisy a tiež kontrola identity a náhodným alebo cieľným spôsobom naozaj fyzická kontrola e, prostredníctvom e, príslušných e, stredísk. E, biologické a chemické rizika sa kontrolujú. No a potom ešte kontroly e, v destinácii. Toto je časť 1 návrhu komisie. A sa týka e, transformovaných produktov a takých e, rastlinných výrobkov, ktoré e, nie sú, e, podložen, nie sú vystavené kontrolám fitosanitárnym, ide napríklad hlavne o zvyšky, zvyšky pesticídov. Takže Máme tu e, samozrejme rámec, medzinárodné roz, e, dohody na úrovni VTO, sanitárne a fitosanitárne kontroly. E, je možné klásť prekažky dovozu, ak sú opodstatnené. Ak sú opodstatnené, zo strany medzinárodných noriem máme tri takéto normy, Codex Alimentarius OIE a CPE CPE, to sú teda e, normy, ktoré je podržiavať a tiež e, sú tu princípy e, analýzy rizik, ktoré umožňujú opodstatniť ako kontroly, tak aj zákaz dovozu na územie EÚ. EU prosím členských štátov e, si vytvorila takú sieť e, špecializovaných miest, e, miest na hraničné kontroly a na fitosanitárne kontroly. Tieto miesta musia splňať určité kritéria a jedným z týchto kritérií je to, aby na každú kontrolu dovozu bolo zodpovedné jedno jediné miesto, pokiaľ sú tam podobné eh, kritéria. Eh, my sme teda zlúčili eh, všetky takéto miesta. Máme tu teda celonárodnú službu, ktorá s tým zaoberá. To má samozrejme organizačné výhody a výhody aj v úspore z rozsahu, takže takto to vyzerá vo Francúzsku. Samozrejme, že tie kontroly sa konajú hlavne teda na prechodoch a v prístavoch. Máme 27 takýchto postov a pokiaľ ide o personál, tam máme napríklad 5 osôb v Paríži. No a pokiaľ ide o postupy colnej kontroly, komisia chce, aby sa zlepšila spolupráca sanitárnych a colných orgánov členských štátov. Harmonizácia kontrol pri dovoze v veterinárnej oblasti e, sa zlepšuje vďaka trasu e, alebo trases, čo je e, počítačový systém a umožňuje v reálnom čase informovať všetky ostatné miesta v prípade nesúladu a teda takto sa zabraňuje vstupu na územie EÚ takýchto produktov, takže máme tiež systém RASP, rýchleho varovania, ktorý upozorňuje na produkty, ktoré sú potenciálne rizikové. Takže teraz TRAS, tento systém. Komisia navrhuje, aby sa jeho, rozšíre, jeho používanie rozšírilo na všetky hraničné kontroly, iba, teda nie iba veterinárne kontroly, ale všetky produkty živočišnej a rastlinnej výroby takže harmonizácia e, s cieľom e, zefektívniť celý systém kontroly na hraniciach, samozrejme oficiálne kontroly, a tieto sú financované, o tom sa hovorilo a či sa tom iste bude hovoriť. Takže financuje sa s poplatkov, e, ktoré platia podnikateľské subjekty kontrolórom v návrhu e, sa hovorí o vyňatí e, z týchto poplatkov e, mikropodnikov, tých najmenších podnikov, čo môže byť problematické, pretože podniky, ktoré teraz platia, poplatky by, by v budúcnosti platiť nemuseli, čo by znamenalo menšie rozpočtové príjmy pre národné orgány, takže je to potrebné posúdiť detailnejšie. A teraz ďalšia vec, to je vec, o ktorej hovorili Michael aj Erik. A ide tu o, rozširo- o rozlišovanie e, režimu pri dovoze živočišných a rastlinných výrobkov. Ide o systém povolovania dovozov. Už som spomínal, že živočišná výroba, toto je uzavretý systém v Európe. Už dlhodobo máme e, zoznam, pozitívny zoznam. To znamená, že čo tam nie je e, explicitne uvedené, ako povolené je automaticky zakázané. No a v prípade e, rastlinnej výroby tam je to presný opak, tam máme skôr negatívny e, zoznam, čiže otvorený systém, čo nie je explicitne zakázané, je povolené. A väčšina našich obchodných partnerov trvajú na tom, že by to malo byť uzavreté vo všetkých oblastiach, vrátane teda e, rastlinnej výroby. A tam je potenciálny problém, že sa budeme chrániť e, menej pred určitými dovozmi z krajín, ktoré stanovujú z rovnakých finančných dôvodov e, zákazy pri dovoze. Takže je tu určitá nerovnováha a riziko deformácie čiže k tomuto sa ešte bude potrebné vrátiť. Pokiaľ ide o efektívnosť kontrol na ilustráciu, máte tam na obrazovke dve čísla. Vo Francúzsku konštatujeme asi 3 e, nedodržania e, nesúladu v prípade e, rastlinného sektora, v prípade toho Eh, živočišného je to 0,7 Rastlinný sektor, tam je veľká, veľký tlak na hraničné kontroly. Um, malo by sa to pretaviť aj na kontroly v tretich krajinách, keďže je potrebné to dokazovacie bremeno uh, presunúť eh, z cieľovej krajiny do uh, krajiny pôvodu. Uh, pokiaľ ide o európsku úroveň, tak tiež nechádza k žiadnemu zlepšovaniu, pokiaľ ide o fitosanitárne aspekty dovážanej rastlinnej výroby. Ehm, máme tu teda eh, vplyvy eh, na eh, naše lesy, našu rastlinnú výrobu, tuto vidíte na fotografii. Takže tento nový systém by mal zvýšiť e, obozretnosť, e, zefektívniť kontroly a aj v prípade rastlinnej e, výroby je potrebné skôr pôsobiť preventívne než kuratívne, teda dôležité je príjmať preventívne opatrenia. Ešte zopakujem, že uzavretý systém nie je nekompatibilný s VTO keďže vychádza z analýzy rizik a ak nepredstavuje eh, nejaké pozastavenie eh, tokov, ktoré nie sú problematické. Čiže eh, kontroly pri dovoze do EÚ sú možné. Je dôležité urobiť to progresívnym spôsobom a nejakým nahlým spôsobom. Na záver, návrhy, ktoré pripravila komisia, sú podľa nás pokrokom v rastlinnom sektore však nie sú postatočné. Dostatočne ste ste pochopili z toho, čo som doposiaľ povedal. Európska únia sa musí chrániť pred, pred rizikami zo zahraničia, tak ako to robia veľkí obchodní partnery. Tí e, sa takto efektívne e, chránia. Toto je vec, ktorú je potrebné mať na pamäti, keď Európska únia rokuje o dohodách o voľnom obchode. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie. Naozaj ďakujem všetkým panelistom za ich príspevky. A teraz dávam znova slovo pani Klas, ktorá bude predsedať diskusii. A ešte raz opakujem, aj pani Lulaj Angi sa zúčastní na tejto diskusie. Ďakujem pekne. Horšnelha, ďakujem aj ja za seba, odborníkom, ktorí tu vystúpili. Ja si myslím, že je tu veľa vecí, o ktorých sa dá diskutovať, veľa otázok, aj komentárov a poprosila by som kolegyňu z Kanady, aby ako prvá vystúpila v diskusii, diskusiu otvorila. Nemáme v Európe iba spoločný trh, ale máme e, celosvetový obchod. Do tej súvislosti je veľmi dôležité, aby sme dobre spolupracovali aj s inými krajinami. Mm, takže naozaj myslím, že je rozumné, keď vy za vašu krajinu nás do problematiky uvediete a spustíte takýmto spôsobom diskusiu. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali. V prvom rade by som chcela povedať to, že sme si s veľkou pozornosťou naštudovali vašu legislatívu. Bolo nám to predložené eh, v rámci režimu eh, VTO. Viete veľmi dobre, že aj my momentálne pracujeme na modernizácii našej potravinovej bezpečnosti. Osobitne tu máme novú legislatívu. Je to Safe Food for Canadians Act, bezpečná potrava, bezpečné potraviny pre Kanaďanov, takýto zákon. E, veľa vecí e, je tam spoločných e, s vašim nariadením, napríklad to vychádzanie z rizika, toto je, myslím, že tá cesta, ktorou sa vydáva navrhovaná legislatíva vrátanie FISMA v USA. Takže Kanada, alebo takto, celý ten proces modernizácie našej legislatívy je eh, zamraný na zosúladenie viacerých legislatívnych aktov. Ide nám o to, aby to celé bolo jednoduché, eh, koherentné, aby podniky mohli dobre fungovať, aby tu boli v prípade podvodov jasné sankcie a tiež otázka financovania je tam veľmi dôležitá, tak ako vo vašom prípade. Systém financovania kanadských inšpekcií nebol prepracovaný od vzniku tejto agentúry v 97. Mám pocit, že je to trošku zastaralý e, systém e, mimo realitu. Takže pokiaľ ide o financovanie, toto je vec, ktorú pripravujeme až na budúci rok, na jar 2014, takže k tomu ešte žiadne podrobnosti nebudem môcť poskytnúť. Ale ak máte nejaké otázky, je tu prezentácia Collie Barnes na našej internetovej stránke. Kolegyňa tam relatívne detailne rozpracúva jednotlivé veci. Ja som len chcela povedať toľko, že tieto legislatívne akty sú si veľmi podobné um, vo viacerých aspektoch. Áno, ďakujem veľmi pekne pani Lulaj Angi za tento úvod. A ja si myslím, že tú prezentáciu máme. Sekretariat nechal kolovať, takže si sa môžeme s týmto materiálom oboznámiť. No, ako je to bežné, začneme tými spravodajcami. Takže EPP, Horst Schnellhardt, chcete ešte niečo? Uh, Eh, povedať. Eh, vy ste predstali tedy, eh, tomu panelu. Áno, áno, ja budem stručný. Tie práce ešte len začínajú, aj keď s veľkou intenzitou. A myslím si, dámy a páni, že tá prvá konštatácia je taká, že tento návrh môžeme vo všeobecnosti uvítať. Samozrejme, že som bol najskôr trošku vylakaný, že tu máme takúto rozsiahlu tému pred sebou, takýto rozsiahlý, rozsiahlý materiál, hoci ide iba o korektúru. by sme rátali iba s korektúrou, ale myslím si, že je to na mieste že je na mieste tie kontrolné oblasti nejako zložiť pod jednou strechou, aby to bolo všetko v jednom dokumente. Ja si myslím, že je potrebné dávať pozor na to, aby sme nemuseli veci nejako meniť neustále, aby tento dokument, ktorý teraz máme pred sebou, aby tento dokument teda vyhovel tejto požiadavke. Náš kontrolný systém by teraz sa mal kompletne zapracovať do novej problematiky, do novej situácie, preto si myslíme, že delegované akty dávajú zmysel, takže zvážime do akej miery je delegovanými aktami možná jasná úprava, či by nepôsobili skôr zmetočne. Myslím si, že to bude naozaj um, veľmi zložitá práca, dlhá práca. Ďalší problém spočíva vo financovaní. Odznelo tu veľa návrhov. E, toto je podľa mňa naozaj veľmi dôležitý problém. Ja som Nemec a e, musím byť v kontakte s mojou krajinou, ktorá svoje kontroly robí na svoj spôsob a musím sa spýtať, ako to tam funguje, pretože e, sú e, tu e, v určitých regiónoch také podniky, ktoré nemusia byť kontrolované, čiže ako sa budú financovať tieto služby v týchto regiónoch. Čiže v Nemecku, ja viem, že je to osobitná situácia, ale možno tam nebude dať implementovať. E, takže toto je naozaj veľmi komplikovaný e, problém. Otázka financovania podľa mňa bude naozaj jadrom tejto správy, lebo aj za ostatné roky sme e, sa často stretávali s tým, že tu bolo viacero súdnych procesov, mnoho súdnych procesov. To, že sa tomu venuje pozornosť, to je dôležité. Musí to byť vyriešené, objasnené, nemôžeme pokračovať ako doposiaľ, ale teraz navrhované riešenie podľa mňa nie je priateľné. Musíme sa ešte viacej snažiť. Pani podpredsednička na mňa už pozerá, takže tu uzavriem. E, nie je podľa mňa až také dôležité, čo povieme my ako spravodajce, tie spravodajcovia, pre nás je dôležité, čo e, hovoríte vy, odborníci, a čo budú potom hovoriť, e, hovoriť používateľia. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, Horst. Pán Pirio, ten bude nakoniec diskusie. Ak teda súhlasí? Áno, súhlasíte? Dobre, čiže za zelených pán Stas, temi spravodajca, potom Julie Gerling a potom pani McEvan. Takže Bart, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mám dve otázky. Prvá otázka sa týka predstaviteľov veterinárov Michaela Skennera. Hovorili ste o tom, že členské štáty musia v rámci úsporných opatrení šetriť a že to bude mať dopad na tie prostriedky, ktoré budú mať e, orgány pre potravinový dozor k dispozícii a aj ktoré budú mať na kontroly. A aký to bude mať dopad na vašu vlastnú inštitúciu? Aký vplyv budú mať úspory konkrétne na, na prácu vašej služby? To znamená, hovorím aj o pracovníkoch, ako aj o výkone práce. Potom ste hovorili, že financovanie kontrol a ten spôsob, akým sa to má udiať, predstavuje predstavuje jadro našej diskusie v e, zákonodárnej činnosti. A preto sa chcem spýtať Buteleho. Ja vychádzam z toho, že teda moja vízia je taká, že, že e, efektívny kontrolný systém je vždy e, vec, ktorú má na starosti aj vláda, ale musí zabezpečiť E, ich nezávislosť. Tieto služby musia byť chránené e, štátom, vládou a musia mať vytvorený systém, a to mohli fun- fungovať. Môžu buď rôzne systémy seba kontroly a podobne, ale v každom prípade tá kľúčová časť musí byť efektívna, nezávislá kontrola vykonávaná štátom. Moja otázka je, že keď prejdeme na systém, E, z tých príspevkov z samotného sektoru v rôznych e, formách poplatkoch, ako zaručíme nezávislosť, nezávislosť kontrolorovou, ktorých organizuje štát, ako zabezpečíme, že zostanú nezávislí, pretože financovanie kontroly bude realizované hospodárskymi subjektmi a ako zabezpečíme to, že to nebude mať negatívny vplyv na ten kľúčový prvok e, kontroly, na tých vykonávateľov kontroly, ktorí sú vlastne zo štátu. Nebude to tak, že ekonomické úvahy začnú zohrávať určitú úlohu, že sa bude uvažovať o tom, že jeden sektor musíme menej kontrolovať inak a podobne. Ako vy v svojom návrhu zaručíte túto nezávislosť? Ďakujem veľmi pekne. A teraz Julia Linga by chcela. Ďakujem veľmi pekne. Je to obrovská práca, ktorá sa tu predniesla, ale niekoľko poznámok. Pán Putele, mám poprvé takúto otázku. Pochybujem o tom celom základe tejto legislatívy. Musíme mať v tom veľmi jasno, že e, na čo potrebujeme rámcovú legislatívu a čo nám prinesie. A čo nám prinesie to, že všetko bude pod jednou strechou. Ja chápem tú túžbu, želanie, že prečo, ale to by nemal byť ten samocieľ. Malo by to ukázať, že veci sa budú robiť lepšie, lacnejšie, efektívnejšie, hospodárnejšie. Ale čo je tá hlavná myšlienka, ktorá to poháňa. A pýtam sa to preto, že keď prichádzam text článok po článku, tak vidím rôzne malé veci. Napríklad tam sme mali zvierat. Tento parlament venoval veľa času na štúdiu problematiky pohybu zvierat. Je to vec, ktorá je veľmi dôležitá pre občanov a spomína sa aj v tomto rámcovom predpise vo viacerých článkoch a ja som znepokojená, že to nie je dostatočne podrobné a že e, budeme musieť pracovať na tomto návrhu bez toho, aby sme sa mohli zaoberať napríklad takýmto detailom a že nebudeme mať dosť času na to, aby sme uh, nezanedbali niečo pri tomto prechode pod jeden rámec, čo ohrozí potom niekedy budúcnosť, keď budeme chcieť riešiť tieto otázky podrobnejšie. Po druhé, financovanie, to už spomínali mnohí. Ja chcem tu spomenúť financovanie z toho pohľadu, že ak neurobíte, že ak, by nezapl- ak nebudú platiť mikropodniky, kto bude potom platiť? ale okrem toho je to aj otázka subsidiarity, e, keď sa bavíme o otázke povinnej platby zavedenej v členských štátoch. A to spôsobí určite právne problémy a nebudeme mať dosť času na e, riešenie treba z tohto okruhu. A primerané pokuty, tresty, to je tiež otázka subsidiarity ak by išlo o trestnoprávne sankcie, ako by sme tu vôbec mohli mať rámcovú legislatívu. A v mnohých prípadoch tieto tresty by mali byť trestnoprávne, mali by byť sprísnené. A prečo komisia nekoná, keď sú tieto otázky také dôležité a zatiaľ sme veľa aktivity nevideli? Ďakujem. Ďakujem Linda McEwen a potom Sophie. Počúvala som to tu všetko. Nehovorím, že som mohla prísť celý návrh, ale chcem sa spýtať pána Pudliho. Mali sme dva veľké škandály s potravinami minulý rok. Jedno bol nemecký škandál, keď ľudia zomreli z toho šalatu s kličkou fazulových a druhý škandál bol horské meso, o ktorom sme nedávno hovorili. Čo je v tomto novom zákone, právnom predpise? Áno, to jedno bol pod post, podvod, v tom druhom prípade. A systém je vytvorený tak, aby identifikoval podvod, aby ho vyňal zo systému. Takže čo je nové v tomto právnom predpise, ktoré by inak reagovalo na ten prvý prípad? Hovorí sa tu rozdiely e, pri kontrolách medzi zeleninou a e, výrobkami živočišného pôvodu. Ja som hovorila s americkým FDI a tí majú ešte viac problémov so zeleninou ako so živočišnými výrobkami. Takže chcem sa spýtať, ako to vyriešime, prečo Máme pozitívny zoznam pre zeleninu v Európe. To je prvá otázka. Druhá otázka je ten škandál. Chcem sa spýtať e, niečo na kvalitu. Hovorili ste o potravinovej bezpečnosti, že to je teraz ten problém a nie kvalita. Ešte niečo ste povedali. A hovorili sme o tom minulý týždeň E, v súvislosti s kontrolou ošípaných a so skúsenosťami inšpektorov, že keďže v 2004 došlo k zmene v legislatíve, nehovoríme o kvalite, nebudete mať zdravotné problémy z toho, že ľudia jedia e, možno meso E, také alebo onaké, ale ako, čo je to tá otázka kvality? Kvalita bola vo, predtým e, na prvom mieste a bezpečnosť nižšia, teraz je to naopak, alebo ako to je? A chcem sa spýtať doktora Hartmana na úlohu úradných veterinárov. Mali sme o tom veľkú diskusiu, hlavne v súvislosti s hygienou a podobne, e, e, v súvislosti so samokontrolou, dereguláciou a podobne. E, Myslíte si, že nový návrh zabezpečí, že bude dosť nezávislých, tak ako sa tu napravo hovorilo, nezávislých veterinárov, ktorí budú mať svoju úlohu zachovanú pri eh, hygiene? Ja keď som sa bavila s ľuďmi z Británie pri tom hors- o tom horskom mese a hovoríme o samoinšpekcii firiem, ale veľkí maloobchodníci nemajú takéto režimy. Oni vysielajú vlastné iných inšpektorov do mesokombinátov a niektoré mesokombinózny obchodníci jeden za druhým, ale tieto informácie nedávajú inšpekčným orgánom a majú svoje vlastné normy, takže neviem, čo si o tom komisia myslí. Ja to viem, že máme o zelenine, o banánoch také normy, Tesco norma, taká norma, onaká norma. A možno bolo dobre, keby sme mali jeden európsky, jednu európsku banánovú normu a nie 50 maloobchodných noriem. Takže čo na to hovorí komisia? Takže boli tam inšpekcie, kontrolujú len veľké závody a máme menej inšpekcií v menších bytunkoch alebo rozrábkárniach. A napokon myslíte si, mne hovorili inšpektori na meso, že E, práve v súvislosti s tým konským mesom bolo to, že neskúmali dostatočne rozrábkárne, že boli e, predtým ho, boli e, kontrolované náhodne, teraz ja neviem, ešte menej. Toto sa vyrieši touto legislatívou? Pretože ten problém nenastal v, na bytunku, ale v rozrábkárni. Takže aké zmeny? Pretože inak musíme vysvetliť verejnosti, prečo to robíme, prečo je táto veľká reforma, aké boli tie nedostatky a ako ich tu ošetrujeme. Ďakujem veľa otázok. Teraz Sofi, prosím. Ďakujem, Krista. Ďakujem kolegom za ich iniciatívu za iniciatívu k tomuto vypočutiu. Je naozaj veľmi dôležité položiť správne otázky, takže gratulujem tejto iniciatíve. Ešte k otázke kontroly. Všetci vieme, že dnešné problémy v oblasti, sú v oblasti kontroly. Všade máme zákony a to, čo chýba, je otázka pôvodu mesa, ktoré sa spracová. Kontroly sú problémom. A mám niekoľko otázok. Ako je to s kontrolami? Majú kontroly vo všetkých členských štátoch rovnaké ke požiadavky? Mám na to dôvod, že sa to pýtam. Vôbec to je, je sfera nesúvisí s potravinami, ale s prsnými implantátmi. Mám tu na mysli ten podvodný podnik vo Francúzsku, ktorý na tom veľa zarobil. A mohol to urobiť preto, že nedostal vo Francúzsku povolenie prístupu na trh, ale použil externé laboratórium v inom členskom štáte, kde podnik dostal takéto povolenie. Takže ako to vyzerá v EÚ? Platia tam tie isté e, normy vo všetkých členských štátoch? Nemali by sme sa starať o to, že by sme mali harmonizovanú kontrolu v členských štátoch? A teraz moja druhá otázka. Potraviny, e, ktoré majú pôvod v nečlenských štátoch EÚ, aké požiadavky na kontrolu sú tam? Mám tu dlhý zoznam s rôznymi škandálmi v súvislosti s potravinami, s chorobami e, v EÚ. A to sú problémy, ktoré súvisia s takýmito dovozmi. A ja sa chcem spýtať, či kontrola mimo EÚ je e, dôsledne vykonávaná. A teraz tretia otázka, sankcie. Kontrola je jedna vec a sankcie sú druhá vec nikdy sa nám nepodarí to, že podvodníci e, si nebudú schopní získavať peniaze z podvodov v potravinách. Škandál s konským mesom je vec, ktorá sa musí riešiť tento podnik, ktorý bol pri zdroji, je, men, bude menej potrestaný ako niekto, kto dva alebo trikrát ukradol v supermarkete meso na to, aby uživil svoju rodinu. Takže musíme si dať e, rovnakú otázku, že či majú členské štáty rovnakú legislatívu, alebo či je legislatíva dostatočne rozpracovaná, aby zabezpečila, že podvodníci už nebudú môcť ďalej podvádzať. Štvrtá otázka. Tá sa týka tých klíčkov. E. e. coli, bolo niekoľko úmrtí. A dlho trvalo, kým sme vedeli, že táto choroba súvisí s e, kličkami z v Nemecku. Predtým bolo podozrenie na španielské uhorky, že to je pôvodca toho ochorenia. A záhradkárske podniky v Španielsku sa dostali pod veľký tlak, aj keď neboli známe žiadne fakta. Nedá sa zabraniť takémuto komunikačnému problému. Tu sa šírili falošné informácie, ktoré predstavovali veľké problémy pre tieto podniky v Španielsku. A ešte posledná dôležitá otázka. A na to by som rada dostala odpoveď v Rumunsku. Sa zabili stovky koní. A tieto porazené kone sa ale nakoniec neskonzumovali. pretože podiel skonzumovaného konského mesa nenarastol. Takže boli to tak povediať fiktívne kone. Viem, nevedia ministerstva o tom, že sa tieto, toto meso dostalo na trh a že vlastne takto zavreli oči, áno. E, samozrejme, pokiaľ ide o tú rovnaké e, kritéria, tak to sa ľudia pýtajú, že či sú pravidla rovnaké a nebolo by lepšie, keby prišli na kontrolu inšpektory z inej krajiny. To sú veci, čo si ľudia často kladú. A teraz dávam kolegovi slovo, e, kolegovi spravodajcovi Perejovi a potom uvidíme, ako ďalej. Moja otázka smeruje na predstaviteľku Kanady. Ako je to s kanadským právom? Máte tam tiež výnimky pre mikropodniky? Moja dru- druhá otázka. Mali ste v Kanade e, škandály s potravinami takého druhu ako u nás v Európe? Veľmi konkrétne otázky. Ja myslím, že každý vie, komu boli otázky adresované. Začali by sme s pánom Pudeletom a potom pôjdeme ďalej. Na, veľmi ťažké je odpovedať na všetky tieto otázky krátko. Ku každej by sa mohol svet hodinu rečniť, ale pokúsim sa. Takže k sankciám. komisia nemá žiadnu právnu možnosť harmonizovať. Nemôžeme sudcom povedať, že takéto e, a takéto tresty máte dať za toto a toto. To musia robiť členské štáty, ale v tomto návrhu máme článok, kde sa hovorí, že finančné sankcie majú zodpovedať závažnosti trestného činu a tým to, to je na sudcoch a e, rôznych okolnostiach. Takže text udáva určitú líniu, ale súčasne poskytuje aj veľkú flexibilitu. Pokiaľ ide o financovanie a tú výnimku pre mikropodniky, tak to je veľmi politické rozhodnutie. Komisia toto politické rozhodnutie prijala na pozadí finančnej krízy ide o to, že tie mikropodniky by nemali byť trestané. Aj tak sa už stiažujú na rastúce administratívne úlohy, záťaž, nové a nové tlačiva, ktoré musia vyplňovať a podobne. Pre mikropodniky žiadajú väčšiu flexibilitu a menej kontrol ako vo veľkých podnikoch ako som povedal, je to veľmi politické rozhodnutie táto výnimka a nám je jasné, že 80 až 90 tých, ktorí majú byť kontrolovaní e, úradmi, sú tieto malé podniky, tieto mikropodniky. Takže je to, ako som povedal, politická otázka, že či vytvoríme alebo nevytvoríme výnimku. A parlament a rada budú musieť o tom rozhodnúť. Nezávislosť inšpektorov. pokiaľ ide o tieto poplatky, to má práve zaručiť nezávislosť inšpektorov. Mali by mať lepšiu uh, odbornú prípravu a podobne. Pre nás je nepriateľné, že sa kontrolujú podniky raz za 5 či 10 rokov. To vôbec nesúvisí s kontrolou vychádzajúceho z odhadu rizika. a tie poplatky nejdú do e, vreca k e, inšpektorov ako ich plat. E, pôjde to do spoločného vreca, ale aj tu zohráva úloha, vnútroštátne právo svoju úlohu. V mnohých štátoch je to tak, že poplatky idú do celkového rozpočtu a potom je to vec ministerstva financí rozhodnúť o tom, ako sa tieto peniaze rozdelia v iných členských štátoch je to tak, že, členské, že peniaze sa pridelia rovno kontrolnému orgánu, kontrolnému úradu. Toto sú daňové otázky. Je to veľmi citlivá oblasť. Komisia tu nemôže nič e, predpisovať členským štátom. Mnohé členské štáty majú ale e, E, dobre osvedčené postupy a snažia sa o lepšiu odbornú prípravu, zlepšujú laboratória a tak ďalej. A to znovu posilňuje nezávislosť inšpektorov. Teraz v oblasti zeleniny francúzsky kolega hovoril o uzavretom systéme Momentálne môžu všetky tretie krajiny posielať svoje výrobky k nám, ak plnia pravidla a to sa v budúcnosti zmení. Pokiaľ ide o výrobky živočišného pôvodu, veterinári boli vždy zahrnuté do tohto systému, je to aj medzinárodne upravené, ale pri zelenine, ako som povedal, je to otvorený systém, ale chceme to zahrnúť. Dokonca aj v takom prípade, keď niektoré tretie krajiny majú zavretý systém. Aj to je politická otázka, politické rozhodnutie, či chceme mať uzavretý systém ako pri živočišných výrobkoch, kde by sme mali určité záruky, ale súčasne ešte aj možnosť alebo to riziko, že sa dovezú škodlivé látky alebo škodcovia. Pri rastlinných výrobkoch to trvá oveľa dlhšie, kým sa diagnostikujú takéto e, problémy a kým sa aj vypatrajú. A veľmi často to trvá až rok, kým sa zistí pôvod problému. Potom je tu ďalšia otázka, kvalita alebo bezpečnosť. Hmm, certifikácie ktorí fungujú ako súkromní, ale kontroluje ich autority. Už tento systém e, existuje. Nie sú to oficiálne teda organizmy, ale sú to organizácie certifikačné, dohodnuté národnými e, organizáciami, aby sa diali tieto kontroly. Ale v oblasti bezpečnosti potravín alebo etiketáž a tak. Tak to sú národné e, autority a chceme, aby robili túto kontrolu, ale ak si želajú, môžu e, delegovať aj na akreditované organizácie. Je to ne- nemecký, e, nemecký napríklad, nemecká organizácia, ktorá vtedy E, e, dala povolenie v prípade implantátov. Ale keď hovoríme o medzinárodných e, organizácioch a keď hovoríme o veterinárnych a potravinárskych inštanciách, je dôležité, aby všetci rešpektovali rovnaké pravidla, aby v niektorých členských krajinách neboli kontroly ležarnejšie. Mohol by som hovoriť celé hodiny, pani kolegyňa, ale myslím si, že kolega Majko chcel ešte čosi povedať. Nuž eh, všetci by sme chceli, alebo my si myslíme, že musíme na všetko odpovedať, ale uh, uh, treba sa vyjadrovať vlastne len k, k špecifickým otázkam, ktoré sa pod, položili priamo na vás. Budem hovoriť len o otázkach, ktoré smerovali na mňa. Pán Stas sa pýtal o dopadoch škrtov e, zdrojov. E, Parlament bol vždy veľmi naklonený e, spolupráci s týmito orgánmi, vrátane zdrojov. Pre mňa je vždy dôležité e, dobrá, dobré spravovanie e, informovať generálnych riaditeľov, či sú tu, či sú tu neúnosné rizika kvôli nedostatku zdrojov a snažím sa ich uisťovať, že na požadovej úrovni dokážeme vykonávať si svoju prácu. Ako všetky služby komisie snažíme sa robiť e, viac z menej prostriedkov, ale e, do, dosiahli sme úspory. Ak chcete jeden špecifický príklad, e, v, mal, v, malých, v minulosti sme periodické inšpekcie zmenili čo do frekvencie vzhľadom na úroveň kontroly sme sa rozhodli, že toto nie sú e, priority a sa znížili. Takisto by som dodal, že v nových návrhoch je tu zaujímavý predpis, kde parlament bude mať oveľa väčšiu úlohu. Takže v budúcnosti, ak sa príjme tento návrh, budete mať možnosť identifikovať, čo robíme, či to robíme v požadovanej frekvencii a aké sú teda jednotlivé zjednodušenia. Takže očakávam, viem e, určite e, pevnejšiu kontrolu v budúcnosti. Ďalšia rečnička hovorila o kvalite a veľmi krátko som už o tom hovoril. Už všetky kontroly by mali vychádzať z rizik, kontrolné inštancie sú pod veľkým tlakom, zameriavajú sa na otázky, ktoré predstavujú naozaj skutočné riziko pre zdravie, ak si musia vymnať, vybrať medzi bezpečnostnými a kvalitatívnymi otázkami, bezpečnostné budú vždy mať prioritu. Preto vlastne nachádzame, že v oblasti organických geografických indikátorov, toto má nižšiu prioritu než otázky súvisujúce s bezpečnosťou. To sa tiež vzťahuje aj na oblasť podvodov. Tradične e, ich skúsenosť je e, v oblasti e, bezpečnosti. Bežní pracovníci nie sú zbehli aj v otázkach spojených s podvodmi treba sa na to tomu prispôsobiť, rozšíriť oblasti skúsenosti. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Har- pán Hartmann, p- e, bola tu otázka pani McGuinness a takisto moja doplňujúca otázka, či máte dostatok výmeny s ďalšími krajinami. Áno, pani predsednička, s nemeckými spo- s systémom som v podstate spokojný. Zišiel by sa nám personál, ale výmena s kolegami z iných krajín funguje e, cez spoločný systém vzdelávania. Otázka znela, aká je úloha e, lekárov poverených, aký, aká bude ich e, budúcnosti. Už v, tej, v tom nariadení nie sú spomenuté otázky deregulácie. Článok 15 je pomerne nepresný. Otázka aktov. No už potrebujeme viac pravidel. Druhá otázka sa týkala uh, úloha týchto poverených lekárov pri previerkách uh, eh, mesa. Už prekvapil, prekvapilo ma, že v súvislosti s génovým balíčkom zmena a eh, preverovaní mesa že táto malá časť, hoci by mala byť veľkým balíčkom a patriť sem, že EFSA tu v tomto prípade e, v posudku vyzdvihla tri body. Dáme, možno sa e, vzdať určitých blokov preverovania a preverenia musia v určitých e, častiach podnikov byť presunuté Musí byť zlepšený systém dosledovania presunu zvierat od bytunkov k spodnikom, e, Sú tu body týkajúce sa typu pre, e, kontrol, vizuálne a iné. Často sa tu natíska otázka, či to je zmysluplné riešenie. Balíček by mal zostať ne, neporušený nejde len o zlepšenie ochrany spotrebiteľa, ale ide o, o tie náklady. Ďakujeme, pán Borelo. Nuž, ja som priamo nedostal žiadne otázky. Napriek tomu by som chcel čosi povedať k financovaniu najmenších podnikov. V Taliansku máme výnimočné nariadenie pre malých E, malé podniky, e, podnikateľov, ale pri e, úradných kontrolách je tu to nebezpečenstvo prekročení alebo teda porušení predpisov práve na tejto úrovni. Viac ako 23% sa týka tohoto segmentu. A aj podniky, ktoré momentálne sú vyňaté, výrazne prispievajú k zvýšeniu zdravotných rizík tieto by tiež finančne mali byť zapojené. Ďakujeme. Ešte niečo na doplnenie vy, pán Barnes, alebo? No, na mňa nesmerovala žiadna špecifická otázka. Treba len zabezpečiť to, akékoľvek e, sú e, nové návrhy, už všetky sa riadia tým, aký bude výsledok. E, podvody a úmyselné e, zavádzanie. Už to je, e, tu je snaha vytvoriť nový systém. Ak systém existuje, musíme zvýšiť to, čo máme pre bezpečnosť potravy a musíme si inteligentne deliť úlohy medzi členskými krajinami a priemyslom. Nevychádzajme niečo nové, čo nepotrebujeme, ale budujme niečo, čo nám pomôže čo by sme mohli veľmi promptne e, a bez veľkého kriku využívať v budúcnosti. E, otázka spravodajcu na vás, pani kolegyňa. Nuž prvá otázka, či je tu výnimka pre mikropodniky v novej legislatíve? Áno, také výnimka tu je, ale dnes, sa, dnes popoludní celkom jasne ukázalo, že význam mikropodniku vo všeobecnosti e, v agropriemysle je oveľa významnejší než bez pochyby v Kanade. A čo ja navrhujem je vrátiť sa e, do Kanady s otázkou a pýtať sa e, na definíciu, pretože nevidím tu takú úroveň podrobnosti. Musím sa k tomu vrátiť a prostredníctvom sekretariatu vás budem podrobne informovať o definícii a teda mikropodniku. K druhej otázke, menovite, ako sa podvody budú trestať, nuž očividne hlavné zameranie tejto legislatívy je na bezpečnosť, ale je tu tiež veľa e, dôrazu na predchádzanie podvodom. E, berie sa to vážne. E, Sankcie idú až do výšky 5 miliónov dolarov a sú tu tresty až do, e, od 250 až 300 tisíc podľa závažnosti prípadu. Takže áno, určite, ako som povedala, to sú čísla, ktoré sa e, definujú v legislatíve. Ak, ak máte ďalšie otázky, budem e, e sa snažiť e, vám to komunikovať. Pán spravodajca potom využije teda možnosť sa podrobne spýtať. Ďakujem všetkým za e, otázky, a odpovede a prejdeme k druhej časti panelu. Boli, museli ste dnes popoludní dlho čakať. Ide o dopady návrhu na aktérov e, priemyslu potravinárskeho a násady pre spotrebiteľov. E, pán spravodajca teraz prevezme predsedníctvo a bude viesť tento panel. Ďakujem pani Klas. Ako ste počuli, predovšetkým pán riaditeľ z GD Sanko vníma návrh riadenie Európskej komisie e, a prináša mnohé e, novinky na rôzne časti sektoru, pre rôzne časti sektoru, celkom vo všeobecnosti E, je tu význam v rozšírení všetkých, všetkých e, aktérov e, reťazca. Ide o harmonizáciu všetkých predpisov. Okrem toho by mali byť kontroly založené na riziku. V nariadení 200 82 sa rieši aj financovanie a e, teraz bude hovoriť pán doktor David Calderone, riaditeľ e, kontaktnej kancelárie e, Klitrávy. Pán doktor, máte slovo. Dobrý deň. V prvom rade chcem poďakovať za možnosť sa vyjadriť ako zastupca e, e, mesosprasovateľského priemyslu. E, rád sa s vami, si s vami zadiskutujem. Ako už tu zaznelo, náš sektor už roky čaká na takéto úpravy a príslušný systém. Systém tarif bol už v staršom návrhu a ten nový text teraz sa pojme na novo. Dnes popoludní tu boli zaujímavé návrhy, aj rozvoj mimo Európy sa tu riešil a väčšia pozornosť e, sa bude venovať ďalším e, sektorom. Sektor e, je zvyknutý na kontroly, už na bytunkoch predtým boli predpisy že musí byť prítomný pri e, porážke veterinár e, a že práve e, táto, tento sektor je zvyknutý na rôzne kontroly. Dôležitý aspekt spomenul aj pán riaditeľ Borelo, menovite otázku skreslenia hospodárskej súťaže. Sme tu na spoločnom trhu, máme voľný pohyb tovarov, a teda by sme si želali, aby vo všetkých členských krajinách platilo rovnaký prístup pre realizáciu kontrol, či už ide o ich frekvenciu, alebo aj pokiaľ ide o poplatky za ne. Prístup e, založený na rizikách je nám veľmi e, blízky, ale želali by sme si, aby e, kritéria hodnotenia týchto rizik sa jasne stanovila, povedzme, s pridelovaním bodov a včas dopredu, aby sa to udávalo, aby podniky sa mohli e, tu prispôsobiť, podľa akých kritérií inšpekcie môžu byť e, realizované. Potom ešte k poplatkom. V našom sektore sme zvyknutí na kontroly, to už som viackrát spomenul, a to nič nemení na tom, že bezpečnosť potravín nie je len otázkou verejného zdravia, ale že prevádzky tu činné zohrávajú e, samozrejme podstatnú úlohu. Preto je pre nás, podľa nás zmysluplné, aby sadzby poplatkov zohľadňovali ich všeobecný záujem. Takže nebolo by oprávnené, keby e, platili výlučne len podniky E, rozumieme, že musíme zaplatiť podiel. Sú to e, úradné kontroly prinášajúcu spoločnosti pridanú hodnotu, práve ak ide o vývoz do tretich krajín. Bez úradných kontrol by to ani nešlo. A je to tiež otázka dôvery spotrebiteľa. To všetko sa na tieto, o tieto kontroly určite opiera. Preto rozumieme, že časť e, úradných kontrol musíme zaplatiť, ale poplatky musia byť tvárnené tak, aby tu bol aj úžitok pre všeobecný záujem. Pokiaľ ide o prístup založený na rizikách, pre nás je osobitne dôležité to, že, podľa, že pri tých kontroloch sa rozlišuje v závislosti od typu podniku. A v tomto návrhu nariadenia e, treba pridať i ďalšie aspekty, rozsah e, podnikateľskej činnosti napríklad, už e, pred, predtým e, konštatované prípady porušenia predpisov, teda aké boli výkony podniku predtým, možno zohľadnenie nových potravinových rizík, nielen tie, ktoré už nastali ďalej potom. Dobrý príklad starejšej diskusie relevantný pre váš výbor nové e, postupy inspekcií pre bravčové meso, ktoré komisia teraz e, no, predpokladá a o ktorých e, parlament aj pred nedávnom hlasoval. To všetko znamená, že i nové rizika treba zdôraz, zohľadniť a komisia preto E, prišla s novým vedecky založeným prístupom, kde sa hovorí, že tieto e, kontroly neriešia nové rizika. A podľa mňa kto patrí do tohto z textu. Teda kontroly, ktoré sú naozaj e, založené na rizikách. Ďalší dôležitý aspekt, tak to je transparentnosť. Ako podnik my vôbec nemáme nič proti, podnik nemá nič proti tomu zverejniť údaje z vlastných kontrol. Európska komisia už po roky vníma e, primárnu zodpovednosť e, priemyslu. Treba zabezpečiť túto, túto e, sprievodne túto zodpovednosť, ale podnik má túto E, zodpovednosť sám na svojich pleciach. Keď sa však hovorí o transparentnosti, tak samozrejme to neznamená, že problémy v rámci podnikov sa budú skrývať, nie naopak tieto sa musia primerane prezentovať. E, tie kontroly by mali potom odhľovať aj prípady podvodov, čo je pod, podvod, to je do určitej miery jasné. Sú tu však i porušenia pravidiel, ktoré e, skonštatuje inšpektor. To sú porušenia pravidiel ktoré sú závislé od e, postupov dotknutých. Sú tu i produkčné procesy, to opierajúce sa o vedecké štúdie, ktoré môžu vytvoriť problémy. Serve anche l'azienda per migliorare, quindi avere una non conformità. No a ak príde nejaký inšpektor s návrhmi na zlepšenie, tak to pomôže aj samotnej firme. Ale nevždy ide o podvod. Ak sa porušia pravidla, nevždy je to podvod. No a potom ešte otázka miery transparentnosti. Pretože návrh nariadenia predpokladá dosť značné zverejňovanie takéhoto typu informácií. No a keď to bude mať negatívne dopady na povesť podniku, tak to je ekonomicky často spojené s katastrofálnymi dopadmi. No a keby sme tam mohli byť taký trošku zdržanlivejší, ehm, myslím, že nemusíme hovoriť o nedostatku ehm, transparentnosti, ehm, mohli sme hovoriť skôr o zodpovednom správaní, o zodpovednom prístupe. Ja už som spomínal, že je potrebné podvod riadne zadefinovať, pojem podvodu, pretože nie každé porušenie pravidiel je automaticky podvodom. Ďalej sme videli to, že tento návrh um, má uh, dve formy financovania zakotvené, dve možnosti financovania, takže uh, skutočné náklady kontrolného výkonu a po druhé určitý sádzobník poplatkov, nezávisle od toho, ako často sa podnik kontroluje. Sme toho názoru, že tam musí byť zakotvená možnosť určitého počtu kontrol, teda takto keď e, tie kontroly sú častejšie, vychádzajú z, z rizika sú častejšie, tak je potrebné náležite upraviť poplatky, zvýši. Teda ak podniky sa správajú korektne, v takom prípade by malo byť menej kontrol a malo by to byť aj lacnejšie. Toto je podľa nášho názoru naozaj mimoriadne dôležitý aspekt. A ešte, ak dovolíte, e, stručne by som sa vrátil k zodpovednosti podniku. Samozrejme, že aj samokontroly podnikov sú dôležité. E, keď sa konajú pravidelne, je potrebné ich e, zohľadniť. Takáto kontrola nie je cieľom sama o sebe. Oni často zohľadňujú aj iné aspekty. Sú tu úradné veterinárne kontroly, úradné obchodné kontroly, úradné ekonomické kontroly A v tejto súvislosti sa realizujú naozaj veľmi dôležité preskúmania a keď e, tieto úradné kontroly prebehnú, tak e, za každým majú rovnaký cieľ, sledujú rovnaký cieľ ako seba kontroly tej firmy a hlavne v spracujúcom priemysle je pre nás veľmi dôležité, aby určitá časť úradných kontrol tak ako sa to už aj plánuje v určitých textoch, legislatívnych textoch, že je potrebné, aby eh, ich vykonávali kvalifikované osoby. Eh, a nemusí to byť až pri veľmi kvalifikované osoby, čo by zbytočne zvyšovalo náklady takýchto činností. Ďakujeme pekne, eh, pán Calderone. Takže e, toto bol mesospracovateľský priemysel a teraz prejdeme k inému, rovnako dôležitému sektoru. Ide o osiva, pretože Európa je celosvetovo najväčším producentom a v oblasti osiv je veľmi dôležité investovať do výskumu pretože ide o to, aby osivá boli naozaj um, spolahlivé. Takže teraz dostáva slovo doktor Massimo Biloni z Európskeho združenia seminárov. Takže nech sa páči, pán Biloni máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A veľmi pekne ďakujem v mene celého osivárskeho sektora za pozvanie. Ďakujem za to, že môžem predstaviť náš sektor a jeho význam hľadiska potravinového reťazca a hľadiska bezpečnosti potravín. Ja tu vystupujem teda v mene Združenia osivárov a Predstavím vám osobitne situáciu u nás v Taliansku. Ja som riaditeľom firmy malej a strednej veľkosti, čiže na takomto príklade, na príklade mojej firmy, vám predstavím, ako v praxi prebiehajú kontroly. Takže dôležitosť osil pre ekonomiku Európy. 7 tisíc firiem máme, 17% z toho sú najmenšie veľkosti. Obrad 7 miliard eur ročne. Máme asi 50 tisíc e, pracovných miest, z toho až štvrtina vo výskume a vývoji. Firmy asi 20 obratu investujú do výskumu a vývoja. Myslím, že to je dobré percento a Európa je vďaka tomu na špičke, pokiaľ ide o výrobu aj export, takže sme exportárom číslo 1. A teraz konkrétne o osívach. Je to produkt s vysokou mierou predanej hodnoty. 1 kg osív umožňuje napríklad produkciu 500 kg C. V prípade iných produktov je to dokonca ešte viac, takže je to naozaj veľmi dôležitý multiplikačný efekt, ktorý splňajú osiva. No a ten význam osív sa posilňuje v produkčnom reťazci a ak je problém v oblasti osív, tak sa to pretaví do problémov aj v ďalších fázach, napríklad výskyt parazitov a tak ďalej. Moja firma sa nazýva Sapise. Sílime vo Verčeli v severnom Taliansku a zaoberáme sa rýžovými ocivami. Je nás 13 plnohospodárov. Pôsobíme v Sardínsku a v Piemonte, čiže v týchto dvoch regiónoch. Máme výskumné centrum, kde pripravujeme nové druhy, máme tri selekčné firmy a dodávame e, takéto osiva do celej Európy. Konkrétne to znamená, že e, tie osiva aj certifikujeme e, pre celý región Stredomoria 9 miliónov eur. Toto je náš ročný obrad, čiže máme relatívne vysoký obrad. Máme 12 zamestnancov, Čiže toto tiež nezodpovedá úplne mikrofirme. No, takže nie sme úplne uh, mikrofirma v smysle definície, ale sme relatívne malý podnik. Našim cieľom je obstáť uh, hlavne z hľadiska kvalitatívneho a v produkcii sa usledujeme hlavne na rôzne použitia ríže, napríklad použitie ríže v risotto, v Taliansku alebo v Paeji v Španielsku tam sú teda tie e, kritéria odlišné a tomu odpoveda aj odlišná certifikácia. A teraz kontroly e, v, sektore, teraz ku kontrolám v sektore OSIV. E, tento mm, sektor je už 40 rokov predmetom európskej úpravy a európskych inšpekcií, pričom kontrola vždy bola zameraná na podporu kvality v zmysle zdravých potravín, ktoré odpovedajú konkrétnym potrebám. Takže o čo ide v prípade tých kontrol? V osívarskom priemysle máme kontroly v teréne, teda na poli konkrétne, kde dochádza k polnospodárskej produkcii. Ďalej sú tu kontroly na potvrdenie e, sorty a kontroly eh, na potvrdenie zdravia rastliny. Takže osivo sa získa, skladuje sa a v sklade sa robí eh, ďalšia kontrola, odoberajú sa vzorky a tu ide hlavne o patogény a eh, hmyz, eh, hlavne eh, škodcov, eh, ktorí by nemali byť na území Európy vôbec prítomní, takže kontroluje sa ich prítomnosť, respektíve neprítomnosť. A potom, keď sa osiva zabalia a uvádzajú sa na trh, je ďalšia kontrola. Takže každé jedno osivo musí prejsť týmito tromi kontrolami, kým sa dostane na trh. V opačnom prípade musí dôjsť k zničeniu takéhoto výrobku. Čiže náš sektor vďaka týmto všetkým kontrolám je naozaj e, mimoriadne dobre vystopovateľný. Tá vystupovateľnosť je kompletná. Polnohospodár, ktorý používa určité osivo, presne vie, že ide o kvalitný produkt, ktorý zodpovedá všetkým zdravotným požiadavkám. No a ešte by som uvedol jeden praktický príklad, ak dovolíte. My platíme asi 450 tisíc eur za kontroly ročne, to je 5% nášho obratu, len aby ste e, vedeli, e, kde sa to asi nachádza e, na ilustráciu. No, o čo ide pri tých kontrolách? Čo sú ciele tých úradných kontrol? Tie kontroly sú v zásade v našom záujme, pretože Všetky podniky v sektore um, musia splňať rovnaké požiadavky, to znamená um, teda nediskrimináciu, rovnaký prístup ku všetkým. Uh, samozrejme, že je to aj v zmysle ochrany spotrebiteľa, takže to je ďalšia hlavná funkcia oficiálnych kontrol. On potom presne vie, aký produkt dochádza, dostáva, teda že uh, je to tá sorta, ktorá je uvedená na balení a tiež vie vystupovať, tiež sa dá vystupovať pôvod eh, takýchto osív. A keď sa používajú kontrolované osiva, tak sa dá zabrániť aj šíreniu chorôb, pretože existujú určití škodcovia, ktorí podliehajú karanténe a práve z toho dôvodu je dôležité takéto kontroly realizovať. Keby neboli kontroly, tak by sme neboli schopní zamedziť šíreniu takýchto chorôb. Čo si slibujeme od budúcnosti? Boli by sme radi, keby tá harmonizácia pokračovala, harmonizácia legislatívy, a boli by sme radi, keby úradné kontroly boli súčasťou práce LVA, e boli by sme radi, keby keby všetky krajiny mali rovnaké pravidlá. Toto je veľmi dôležité hlavne pre firmy typu tej mojej, pretože náš trh je celoeurópsky a keď v rôznych krajinách platia rôzne predpisy, tak nám to život dosť komplikuje. Ako mm, malý, respektíve stredne veľký podnik exportujeme do všetkých krajín, kde sa pestuje rýža, rýžové osivo. 1,5 0,4 milióna eur Takže mm, mi nám pomohlo, keby vo všetkých krajinách platili rovnaké predpisy. Ďakujem pekne za takéto zjednodušenie, ktoré tu navrhujete s cieľom e, nezvyšovať e, v nemiestnej miere naše náklady. Možno by bolo dobre niektoré aktivity v rámci úradnej kontroly preniesť na firmy. My máme vo firme odborníkov, máme laboratória, ktoré sú naozaj veľmi dobre vybavené, čiže by sme si vedeli predstaviť takéto niečo. My sami robíme popri tých úradných kontrolách ďalšie kontroly aby sme sami boli schopní eh, zistiť, predtým než uvedieme osivo na trh, či eh, je eh, toto osivo kvalitné, pretože nie je v našom záujme, aby sa nám zo strany odberateľov výrobky vrácali. Čiže takto zúradniť vo firme prebiehajúce testy by podľa nás bolo na mieste. Znamenalo by to toľko, že kvalita osív eh, by eh, teda eh, bola garantovaná s menším počtom oficiálnych úradných kontrol. Takto by malé a stredné podniky mali možnosť certifikácie bez nejakých vysokých nákladov. Malé a stredné podniky pôsobiace v tejto oblasti, ja už som spomenula, že to je až 70 celkového trhu so sivami, No a keď e, tieto firmy dostanú výnimku, tak to samozrejme zvýši náklady pre tých ostatných. Pokiaľ ide o spätnú vystupovateľnosť, e, boli by sme radi, keby v sektore osív e, prebehol určitý minimálny počet inšpekcií je dôležité, aby e, ten minimálny počet e, platil pre všetkých rovnaký, čiže harmonizácia. Ríže je podľa mňa veľmi dobrým príkladom, pretože v Taliansku e, ríža sa predáva pod názvom sorty. No a keď máme úradnú kontrolu, tak sa musí naozaj potvrdiť, že ide o ten druh, ktorý je uvedený na obale. Pokiaľ ide o Európsku, Európske združenie osivárov, boli by sme radi, keby ten systém úradných kontrol zostal zachovaný, keby sa postupy harmonizovali vo všetkých krajinách, alebo aspoň priblížili, e, tak aby pre všetkých platili rovnaké podmienky. A boli by sme rádi, keby spolupráca medzi verejnou a súkromnou e, stranou bola zjednodušená a zlepšenia, hlavne pokiaľ ide o spernú vystopovateľnosť. Ďakujeme pekne, pán doktor Bilony. A teraz, e, tam tak sme si vypočuli teda, ako je to s kontrolou v prípade osíl, tie tri kroky, tie tri fázy kontroly, predtým, než sa dostane výrobok na trh. A teda vidíme, že um, toto je sektor s vysokou pridanou hodnotou, takže vidíme aj um, na tom veľmi dobrú dôležitosť tohto sektora pre potrebný reťazec. A teraz vystúpi pán Luke Peters, ktorý e, e, sa zaoberá kopa kogeka. Toto je teda najdôležitejšie e, združenie družstiev, pomorských družstiev. čiže on nám povie, ako to vyzerá s návrhom, legislatívnym návrhom, pokiaľ ide o kontroly, na, kontroly týchto, týchto družstiev. Takže máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa veľmi teším, že ste pozvali Kopa Kogeka ako zástupcu európskych polnohospodárov a ich družstiev. Vy ste viete, že mnohí z našich členov sú malé a stredné podniky a teda veľmi závisia od toho, čo je v tomto návrhu, teda aké budú finančné implikácie tohto návrhu, návrhu pre polnohospodárov. Pokiaľ ide o kopa, Kogeka, v mene tejto asociácie by som chcel poďakovať komisii za tento návrh. Cieľom zvýšiť efektívnosť, účinnosť a nestrannosť, pretože toto je veľmi dôležité pre polnohospodárov a ich družstva. A táto revízia podporuje náš dennodenný záväzok poskytovať spotrebiteľom v Európe a celosvetovo zdraví a zdravé a bezpečné potraviny polnohospodári a družstva e, musia obstáť v rastúcej hospodárskej súťaži, v rastúcej konkurencii nielen v EÚ, ale aj e, pokiaľ ide o tretie krajiny. Ehm, s cieľom dodržať zároveň vysoké štandardy produkcie. Mm, Ferová hospodárska súťaž je iste eh, aspektom, ktorý umožňuje zlepšovať sa, byť inovatívny, ehm, lepšie zvládať eh, výzvy do budúcna, ako napríklad eh, klimatické otázky, environmentálne otázky, ktorá bezpečnosť a tak ďalej. Hospodárska súťaž je e, samozrejme pozitívna, ale musí sa konať e, za rovnaký povinok pre všetkých e, v rámci EÚ aj v zahraničí. No ale je tu istá dimenzia eh, konkurenceschopnosti, ktorá zachádza nad eh, zahranice eh, vnútorného trhu a mrzí nás, že súčasne navrhovaná úprava tento aspekt nezohľadňuje. Niektorí z našich hlavných partnerov profitujú z verejne financovaných oficiálnych kontrol a ďalej platí, že európske subjekty platia už teraz za oficiálne kontroly, zo strany e, tretich krajín, keď exportujú na ich trh. Čiže my platíme dvakrát v krajine pôvodu, teda v EÚ, a potom musíme platiť ešte aj v tretej krajine po druhýkrát v prípade vývozu. Myslíme si, že keď budú musieť súkromní operátori platiť za tieto kontroly bez ohľadu na rozmer, že toto je per se kontraproduktívne e, v súvislosti s obrovskou súťažou oficiálnej kontroly je potrebné vnímať ako verejnú službu, e, ktorú financujeme prostredníctvom nášho daňového systému a práve preto odmietame systém povinných e, poplatkov zo strany operátorov bez ohľadu na ich veľkosť. To sa ešte neuvádzalo, ale mnohé choroby týka sa to e, živočišnej rastlinnej výroby, tieto prichádzajú v cestovnom ruchu, či akože cestovného ruchu. O tom sa nehovorilo. Takže kde je príspevok ku kontrolnému systému, ku kontrolám takýchto osôb? Myslíme si, že výnimka najmenších podnikov, pokiaľ ide o nekvalifikovaných kontrol, že toto je aspekt, ktorý je potrebné zachovať ale malo by sa to rozšíriť na všetkých operátorov v EÚ bez ohľadu na ich veľkosť. Malé a stredné podniky sú jadrom našej ekonomiky a ich vyňatie je v súlade so stratégiou Európskej komisie Európa 2020 a tiež e, s politikou e, znižovania regulatornej záťaže pre malé a stredné podniky s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Podľa údajov Eurostatu podiel najmenších podnikov je relatívne nízky, pokiaľ ide o celkový obrad e, naj dotknutejších sektorov, teda najdotknutejších týmito kontrolami. Malé podniky predstavujú iba 5 celkového obratu týchto sektorov. Ja súhlasím s vami, že sa to týka mnohých malých a stredných podnikov, ale keď sa pozriete na tú stránku obratu, tak je to iba 5%. Iba 5% predstavuje 90% eh, priemere malých a stredných podnikov. Okrem toho vidíme vyváženosť a nedobre fungovanie medzi farmármi a družbami, ktorí nedokážu zvládnuť takéto ďalšie náklady. Už sme v takom stave, že sa vznišujú e, vznišujú vstupy, znižuje sa rozpetie na úrovni farmy. Obávame sa, že ďalšie inšpekčné náklady na strane dodávateľa, ktoré budú prevedené na úroveň farmy, budú vlastne také náklady, ktoré už farmár nedokáže ďalej previesť do potravinového reťazca. Musíme E, starostlivo monitorovať, aby sme zabranili toko, že výnimky z nákladov dostanú tí prevádzkovateľia, ktorí nemajú žiadne mať výnimky. Chceme, aby úrady prevzali na seba zodpovednosť v tomto kontexte. Žiaľ, nevytvorili sa ani žiadne stimuly, ani žiadne primerané požiadavky pre príslušné orgány na vykonávanie úradných kontrol najefektívnejším spôsobom. To znamená, že ten účet v reálnom svete dostane, pôjde vždy stále dole, dole na výrobcov. A to je nepriateľné. Je pravda, že povinnosť poskytovať zdravé potraviny je povinnosť hospodárskych subjektov v potravinárstve, ale nie je pravda, že takéto podniky majú jediné byť tie, ktoré znášajú náklady úradných kontrol. A ešte chcem povedať jednu vec. Veľmi sa obávame, že keď dnes vidíme, že všetky tie malé podniky, mikropodniky, e, e, e, a je ich veľa a znamená to, že ak by ste mali vytvoriť daňový systém, ktorý by ich spoplatňoval, tak náklady na ten systém budú vyššie ako peniaze, čo vyberete a zbankrotujete. Ako to vyzerá dnes na našich farmách? Chcem to konkrétne povedať. Farmári už musia E, znášať rôzne kontroly v priebehu roka a to bere čas aj prostriedky. Myslíme si, že takéto kontroly by sa mali, keď je to možné, zlúčiť, aby sa zaručila efektívnosť výsledku. Polnospodári sú veľmi často e, účastníkmi dobrovoľných systémov kvality, ktoré zaručujú dodržiavanie európskych noriem a niekedy sú dokonca prísnejšie. Takéto systémy kontrolujú E, nezávislé, často akreditované certifikačné inštitúcie. Kontrolujú právne požiadavky, kontrolujú aj iné požiadavky. V skutočnom živote je to tak, že na druhý deň príde príslušný orgán, aby nás navštívil znovu na naše náklady, aby skontroloval presne to isté, čo už urobil tento dobrovoľný systém. Je jasné, že integrácia medzi týmto súkromným úsilím a úradnými kontrolami by mala byť možná. A aj tu uh, sa dá ušetriť veľa peňazí, ak by sme spolupracovali efektívnejšie a koordinovanejšie, nielen na úrovni príslušných orgánov, ale aj na úrovni úradne akreditovaných certifikačných inštitúcií. A nakoniec určite vítame koncept e, transparentnosti a harmonizácie ktorý je v návrhu a vzťahuje sa na prevádzkovateľov ako aj úrady. Určite chceme dobré fungovanie vnútorného trhu a aby osvedčené postupy hospodárnosti a účinnosti boli zdieľané v celej Európskej únii na záver chcem povedať, že potrebujeme mať pravidlá, ktoré podporujú konkurencieschopnosť európskych farmárov a družstiev, polnospodárských družstiev, vrátanie inteligentnejšieho využívania dostupných zdrojov, pričom sa súčasne zaruší vysoká úroveň e, výrobných noriem. Európske farmári a družstva potrebujú parlament, komisiu a radu, ktoré budú skutočne zdôrazňovať tento aspekt pri revízii systému úradných kontrol. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, doktor Peters. Skutočne ste tu vystúpili s veľmi zaujímavými úvahami, ktoré e, iste vyvolajú živú diskusiu. A teraz dávam slovo pani Ruth Will z Európskej organizácie spotrebiteľov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste nás sem dnes pozvali aby sme hovorili o niektorých kľúčových otázkach z pohľadu spotrebiteľa. Hovorili sme tu o iných e, veciach, e, ktoré zahrnuli prednášatelia do svojich prednášok. A môj príspevok bude teda z pohľadu spotrebiteľa na oblasť úradných kontrol. Vráť hovoríme o tej prvej veci, keď hovoríme o vybudovaní a udržovaní dôvery spotrebiteľa, tak sme tu počuli tie rôzne informácie o tom, ako bola otrasená táto dôvera spotrebiteľov v posledných rokoch. Ak naozaj chceme, aby spotrebitelia verili, tak musíme v prvom rade zabezpečiť, že úradné uh, E, príslušné orgány pracujú nezávisle a že všetky orgány, ktorým alebo inštitúcie, ktorým delegujú právomoci, sú nezávislé. A tu je dôležité, aby sme mali pravidelné audity, že sa chyby a e, videli, že sa chyby odstraňujú. Ale pre nás nie je dôležité len to, že kto to robí, ale je dôležité aj to, že čo má byť pokryté a kto má byť pokrytý. A práve škandál s konským mesom poukázal na tie problémy, preto, ktoré sú najdôležitejšie, ktorý ukazuje to, že všetky, všetky veci majú byť e, e, registrované Proste tento škandál len ukázal, že, tento, e, že potravinový reťazec je veľmi zložitý a že potrebujeme zabezpečiť, aby všetky články tohto reťazca podliehali kontrolám a splňali právne požiadavky. Zdroje majú byť primerané aktivitám, podnikom a riziku a keď hovoríme o riziku, a to sa tu už niekoľkokrát spomínalo, že riziko má tiež zahrnúť aj e, ekonomickú stranu spotrebiteľov, ako aj ohrozenie zdravia a poškodenie zdravia. Tá posledná kríza ukázala, že musíme zabezpečiť, že potraviny majú tú kvalitu, ktorú občania očakávajú znovu z posledných škandálov vidíme, že je dôležité úzko koordinovať, komunikovať medzi členskými štátmi a samozrejme je dôležité, aby tu bolo takéto efektívne zdieľanie informácií medzi členskými štátmi, ako o tom hovoril e, zástupca Spojeného kráľovstva Potrebujeme silný, robustný systém, ktorý umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi. O to sa hovorí aj v návrhu komisie. Rýchle rozširovanie informácií o potenciálnych rozvách by mohlo pomôcť podchytiť veci v začiatkoch a mohlo by pomôcť identifikovať e, potenciálne ohrozenia znečistujúce e, látky v globálnom potravinovom reťazci. Je dôležité, aby sme mali túto komunikačnú sieť medzi členskými štátmi, keď sa už niečo identifikuje alebo potenciálne ohrozenie. A ide o to, aby aj verejnosť, spotrebitelia boli čo najrychlejšie informovaní, aby sa mohlo konať. Každý hovorí už dnes o financovaní úradných kontrol a určite to bude téma, o ktorej budete v nadchádzajúcich mesiacoch hovoriť. Myslím, že všetci sa tu zhodneme, že je rozhodujúce, aby bol dostatok prostriedkov na presadzovanie, na vykonávanie a komisia navrhuje výber poplatkov v celom rade podnikov. Je to niečo, čo empiricky sa podporuje. Hovorí sa tu o transparentnosti z hľadiska výpočtu a výberu poplatkov a preto je veľmi dôležité, aby to bolo čo najtransparentnejšie, aby sa zabezpečilo, že e, príslušné orgány, ktoré, e, budú orgány, ktorých nezávislosť nebude ohrozená alebo spochybnená, alebo ju ľudia nebudú spochybňovať. Pozeráme sa na to aj z aspektu, že poplatky môžu e, byť aj vo forme stimulov, ktoré, proste systém bonus malus, takže tí, ktorí budú e, dobre dodržiavať zákon, tí by mali mať osoch napríklad tou formou, že sa ich úroveň poplatkov zníži, ale keď budete opakovaným porušovateľom, tak sa vám tie poplatky budú zvyšovať. Ešte máme jednu otázku a táto už tiež zaznela a to sú tie výnimky pre mikropodniky. Hovoríme o prístupe, ktoré vychádza z hodnotenia rizika a vieme, že mikropodniky by mali byť zohľadnené, pretože ich podnikanie môže byť veľkým rizikom, takže nechápeme, prečo by sme mali mať e, prístup, e, prístup ku kontrolám na základe rizika a poplatky nie na základe rizika. Čiže je to ešte vec, o ktorej treba diskutovať. Potom je tu tá otázka neohlasených na, e, kontrol a pre nás je to mimoriadne dôležité. Výstrahu treba dávať len za vynimočných okolností a v návrhu komisie je to teraz tak, že je tu veľmi široký priestor na to, že za akých podmienok treba kontroly oznámiť. Pre nás, ak oznámite kontrolu dopredu, aj pár hodín vopred, tak potom ten pracovník, ktorý tam príde, nemusí získať skutočnú predstavu o tom, ako sa v tom podniku pracuje. Myslíme si, že treba mať jasno v tom, že čo sú tie mimoriadne okolnosti, za ktorých treba oznámiť kontroly a e, kedy tam má byť personál e, prítomný. Potom otázka sankcií, tá tu už niekoľkokrát zaznela. A komisár Borg sám povedal, že e, je tu aj otázka času vidíme potrebu prísnych trestov za podvodné postupy alebo nečestné postupy a súčasne potrebujeme koherentný postup k tomu, ako to funguje a ako budú tieto sankcie v realite fungovať. A tu by sme chceli sa zaoberať ešte úlohou komisie pri vypracovaní usmernení pre členské štáty, pretože, ako vidíme, zákony sa uplatňujú v členských štátoch nie rovnako. A ak by bolo takéto usmernenie, mohlo by to pomôcť komisii, aby, mala, aby bol koherentný prístup. A posledná vec pre nás je transparentnosť eh, dodržiavania môžete mať tu na všetko, čo sme tu uviedli, ale ak to nebude transparentné, tak spotrebitelia nebudú mať tú dôveru, ktorú by mali mať v e, potravinový reťazec EÚ. Podporujem zástupcu Spojeného kráľovstva, ktorý spomenul ten systém, ktorý majú oni. Nie je to len systém, ktorý je v Spojenom kráľovstve, existuje aj v Dánsku, aj v iných členských štátoch A vieme aj o tretich krajinách, kde majú podobné systémy. A viedlo to k zníženiu nezrovnalosti, k otravám, k zníženiu otrav potravinami a podobne. Myslíme si, že je to dôležité, aby spotrebitelia mali informácie o normách v potravinovom reťazce a o tom, ako vyzerajú jednotlivé podniky. Myslíme si, že by to pomohlo v dvoch smeroch. Spotrebiteľom, ktorí by mali informovaný výber o tom, že kde chcete nakupovať a kde chcete jesť. A na druhom fronte, ako som už spomenul, by to pomohlo posilniť standard, normy. Multiple benefits. Že by tu bolo viac výhod. Členské štáty by mali ukazovať výsledky svojich kontrol ale aj podni- potravinárske podniky by mali ukazovať tieto výsledky a dať ich spotrebiteľom, aby sa títo mohli informovane rozhodnúť. Myslím si, že v dnešnej diskusii ste počuli veľa toho, na čím sa môžete zamysleť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami, aby sme mohli konštruktívne prispieť, ale žiaľ, ja musím teraz odísť a nemôžem sa zúčastniť diskusie. Ale ak máte otázky, prosím, určite sa na nás obráte. Ďakujem. Eh, Kým dám slovo pani predsedničke Klas, chcem poďakovať pani Víl za prezentáciu postoja spotrebiteľov. I oni chcú jasné pravidlá na základe zmysluplných kontrol pre výrobky európske či tretich krajín. A váš e, názor preto s, e, zdieľam. Ďakujeme, kolega Perio. Vypočuli sme si teda z druhej strany fóra vždy je dobre si vypočuť obe strany. Pýtam sa teraz tieňových spravodajcov, či majú otázky. Kolega Schnellhardt a pani McEwen Horst. Ďakujem, bolo to zaujímavé a ešte sa vrátim k jednej e, otázke, to je otázka informovania verejnosti. Veľa sa tu povedalo, od jednej strany spektra až na druhú. Poslednej e, referentky by som sa rád spýtal, koho vníma ako spotrebiteľov. Sú to z asociácie skôr alebo z zariadenia, ktoré financujú určité podniky, aby ostatní zase mali problémy, aby sa oznamovali verejné e, záležitosti. Nuž, vy ste povedali, že ako eh, že treba rozlišovať medzi podvodom a zanedbaním. Myslíte si, že podvod musí byť verejne napadaný a zanedbanie ešte nie? Nuž, pre mňa je to tak trochu otázka sporná, pretože nie každý podnik eh, chcem podrobiť podozreniu, že podvádza. Nie, to nerobí. Preto si všeobecne myslím, že všeobecné avizovanie výsledkov kont- e, kontroly môže byť sporné a môže to viesť aj k ohrozeniu podnikov. Ale kde teda treba načetnúť hranicu? Kde to kontrolorom alebo orgánom dá možnosť zverejniť niečo, niečo, čo podnik o, o, o, ohrozí. Keď sa hovorí o tom, že keď sa tu porovnal systém dánsky, eh, než ne, v Nemecku nemáme nejaké tieto otrávenia, otravy a eh, potravín. Ak toto môžem doplniť, eh, Mňa by zaujímal váš názor. Keď sa zavedie tento systém, to, to rozdelenie podvod a to, či ona sa zverejní alebo nie, a potom otázka kontrole, keď, sa, e, keď je tu kontrola, želáte si viac informácií kontrolujúcej inštancie, alebo tieto informácie zistujete. Pracujete kooperatívne s kontrolnými orgánmi, alebo oni s vami, alebo sa to realizuje v vyššej úrovni. Ďakujeme pánu Šnelhardovej, teraz Linda McEvan a potom pani Weiners. Dva body, jeden z nich je ten, čo povedala pani Will ktoré kroky sú pokryté e, e, touto, ktoré, ktoré, ktorí prevádzkovateľia sú dotknutí týmto. Sú, produ, sú to aj výrob, e, spracovávateľia mesa, to je tá otázka. A druhá otázka, hovorili sme e, o významnosti nena, e, neavizovaných e, inšpekcií V minulosti som pochopila, že tu bola veľmi vysoká frekvencia tých inšpekcií. O čom sa vlastne bavíme v tejto súvislosti? Keďže sme, eh, eh, tu máme vlastne eh, zastupcov výrobcov, keď e, sa u vás realizujú oficiálne kontroly, či v malých alebo veľkých podnikoch, do akej miery to zasahuje do pracovných postupov, koľko e, nákladov nepriamo vznikne. To, niečo, to je niečo, čo sme ešte vôbec e, nediskutovali. Treba to ale zohľadniť. A ja viem, že ako polnohospodárka musí mať, e, ovládať všetky zákony. Keď mám kontroly v podniku, tak jedna je za ten e, zákon, špecifická vec a tak ďalej. A tým pádom sa rozptýlia čísla, čísla. My myslím si, že by sme mali zohľadniť túto oblasť, koľko nepriamých e, nákladov e, spada na podniky. Podľa mňa toto by bolo dobre odprezentovať. Ďakujeme i za túto otázku. Ďalšie otázky nevidím, ale ja pridám svoju otázku. Celé popoludne sa tu sporíme i o financovaní. Financovaní kontrol práve sa tu povedalo, pán Borelo to povedal, že musíme rozlišovať medzi kontrolami, ktoré majú hospodársky úspech a inými. A túto otázku som dlho E, zvažoval, čo tým je myslené, ktorá kontrola má hospodársky úspech. Pán Calderone hovorí o spra- spracovateľskom priemysle mesa. Kde je vlastne kontrola s hospodárským úspechom? Potom pán Bilonik a ten so svojej oblasti e, hovoril o kontrole osív. Už to sú tie kontroly, ktoré majú e, hospodársky úspech. Ak poviete, že je certifikované osivo, tak sa dostáva e, celkom e, na vrch. Potom samocertifikácia, no už Otázka znie, súhlasíte so mnou, keď e, máme podnik s osivami, ktoré sa dostáva na trh s certifikátom, tak táto kontrola samozrejme je dobrou garanciou, že pozícia na trhu bude dobrá. tak sa potom nebude môcť dať predávať. Takže naozaj je tu záujem, aj hospodársky záujem o kontroly, aj vlastné kontroly. To je otázka tej diferenciácie. A K tým otáz- otázkam tým, tých uh, ojedinelých kontrol. Aj Brita Reimer o tom hovorila. Pýtam sa aj mene spra- e, spravodajcov trvalo udržateľné použitie pesticídov vyžadujú sa certifikáty, dokazy trvalej udržateľnosti a ešte mnohé kontroly e, pre, pre farmy, cross compliance. Ako toto všetko sa dá skoordinovať? Pri sa hovorí, že nik, každý je zodpovedný za svoju časť. Musí tu byť možnosť koordinácií ale komisia hovorí, že sa to kontroluje, že už to netreba kontrolovať. To sú teda otázky, ktoré by sa dali lepšie koordinačne s touto tému vyriešiť. Horst mal ešte otázku a ideme ďalej. Potom ďalej. Jasná otázka komisii. Ako sa e, stanovujú tie, tie na e, poplatky. Keď sa predsa kontroluje, tak sa musí stanoviť to stojí tisíc eur. Ako to implementujem? Ako je to u iných podnikov? Bude tam 500 eur? Je pokrytie nákladov v každom e, dá sa v každej oblasti stanoviť, alebo je to suma sa stanovuje v určitom území. Kontrolujeme e, ekonomiku podniku a preto musíme tie náklady kontrolami e, priniesť výnos. A tu je problém. Vy alebo komisia môžete uvažovať ešte dlhšie, pretože teraz majú slovo zastupcovia posledného panelu je porade. Pán Kalderone, začnite vy. Ďakujem za otázky. Porušenia pravidiel. Existuje systém skorého varovania. Systém tovarov, ktorý kontrolné orgány informuje o nebezpečenstve predaja e, proti právnych e, potravín, predovšetkým krmív. Nie sú to len porušenia pravidel bez e, zámeru, ale aj podvod. To môže mať bezpečnostné dopady. to, čo získame ako informácie, získame i na účely, ktoré nesúvisia s istotou uh, potravín a s bezpečnosťou potravín. To konské uh, meso bolo jednoducho prípad uh, spotrebiť, podvodu spotrebiteľa, nie z bezpečnosti potravín. U mesa teda máme na matkové kontroly pri porážkach, sú tam vždy veterinári, a príslušne existuje určitý sanitárny sanitárne e, razítko a to je záruka kontroly. Ďalšie výrobné kroky v telských podnikoch, no už tu sú tiež silné kontroly. A aj v týchto prípadoch existujú predsa jasné, jasné potvrdenia podniky dostávajú potvrdenie, musia byť registrované. Je celkom jasné, že sa tu dejú e, úradné kontroly a dochádzať sa to dá. Transparentnosť je nám vždy dôležitá. Nemáme nič proti tomu, že kontroly sa zverejňujú. To je celkom jasné, lebo my z toho máme aj výhody. A potom ešte ide bod, ktorý som zabudol, výnimky pre malé a stredné podniky zmysle definícií nariadenia máme tu rôzne členské podniky, ktoré sú i malými podnikmi. Tieto si však treba dobre zvážiť, tieto vynimočné opatrenia. Ide o to, aby sa e, zamýšľali aj nad nákladmi existujú veľké náklady kontrol napríklad v Taliansku a keď malé podniky vyň, vyň, e, necháme vyňať, tak len na menší počet podnikov sa rozvrstvia náklady a to nie je spravodlivé. Potom kontroly s hospodárskym efektom. V našom prípade tu nie je jasná definícia pre nás vo výrobe e, mesových výrobkov sme na kontroly zvyknutí. Sú to predpísané úradné kontroly. Predovšetkým pokiaľ ide o vývoz do tretich krajín. chcem pohovoriť o dvoch bodoch, napríklad náklady kontrol a potom úžitok kontrol. Pre osievové firmy tie, e, nuž v zásade je to proporcionálne k vyrobenému poč- počtu e, osív. Neexistuje veľa fixných nákladov. Hovoril som o kontrolnom reťazci. Náklady sa platia na kilo či na tónu. Do tej miery je to proporčné. Ide však aj o to, aby malé a stredné podniky neboli e, neprimerane zaťažené. My žiadame rozumné pre rozdelenie nákladov na malé a stredné podniky. v rámci celkových kontrol. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, hodnotu certifikovaných osív, pre nás je dôležité, aby tu boli primerané informácie, informácie o kontrole. Musia byť dané k dispozícii spotrebiteľom poľnohospodárovstvu. aby sa hodnota certifikovaného osiva Eh, uznala. To sa týka polnohospodárov i spotrebiteľov. Kontrolované osiva. To neznamená, že vlastnosti podniku sú zaručené v zmysle európskeho spotrebiteľa, ale je to i väčšia hodnota pre zdravo, zdravie. Potrebujeme pravidla, ktoré e, kontrolné informácie posunú ďalej, aby tieto náklady nám prinešli e, pridanú hodnotu a pr- e, mimochodom nie len pre osiva, ale aj pre polnohospodárov a spotrebiteľov. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem. Mám dve, že ma to, čo povedal predrečník. Áno, samozrejme, že spotrebiteľa môžeme informovať samozrejme o veciach, ktoré sa týkajú jeho e, nákupných rozhodnutí, zdravia a tak ďalej. Ale moja otázka znie, kto bude informovať polnohospodárov? Mnoho informácií, mnoho legislatívy, všetci hovoria o vysielaní kontrol na farmy, ale nikto ešte nepovedal o tom, ako tieto informácie a inštrukcie postúpiť plnohospodárom, pokiaľ ide o implementáciu tejto novej legislatívy. To som chcel povedať na úvod. Otázka pani Klas týkajúca sa e, krížovej zhody, PPP a tak ďalej. Ja osobne si myslím, že ide o dve odlišné veci. Máte PPP balík, túto legislatívu, udržateľné využívanie a implementácia priamo v teréne čo sa v končnom dôsledku pretaví do potravinovej bezpečnosti. Táto legislatíva sa ale netýka iba toho. Väčšina sa týka toho, ako budem chrániť e, zvieratá a rastliny na mojej farme, tak, aby konečný produkt bol považovaný za bezpečné potraviny. Čiže takto je to potrebné vnímať. Ja to vnímam ako dve odlišné veci. Vaša otázka, pani Klas, ako môže jeden inspektor skontrolovať všetko? Ako môže polnohospodár implementovať všetko? Keď dovolíte takouto otázkou, vám odpoviem, ak má byť farmár schopný to implementovať, tak by mal aj inšpektor náležite pripravený schopnosť všetko skontrolovať. Také jednoduché to podľa mňa je. Otázka pani Reimer, nepriame náklady. Nechcem reagovať číslami, teda nebudem reagovať číslami, potom sa to tak skôr filozoficky. Záleží od toho, čo sa kontroluje. Ak kontrolujete papiere, dokumenty, tak tam nie je problém, ak sa to deje mimo z času zberu úrody. Keď kontrolujete procesy, tak to by sa malo samozrejme robiť počas zberu úrody. Nemôžete kontrolovať postupy, ak e, stroje nefungujú, veci sa nedejú. Takže tam je veľký rozdiel. Ja na farmách, s ktorými pracujem, je ich asi 2000, väčšinou prichádzam do kontaktu s tým, že keď prídete v čase zberu úrody a žiadate dokumenty, tak ten plnohospodár, on nervózne. On nemá problém s tou kontrolou ako takou, problém je s načasovaním tej kontroly. Či už je to ohlásená alebo neohlásená kontrola. Takže trošku empatie, prosím, na druhej strane v prístupe k takýmto veciam. Samozrejme, to načasovanie je veľmi dôležité. Napríklad pestovateľ, keď je kontrola u neho pred zberom úrody alebo po zbere úrody, tak to nie je problém, prečo by to nemal akceptovať. A potom je tu ešte kontrola možnosti 2, kedy kontrolóri kontrolujú kontrolórov. A ak chcete byť naozaj veľmi efektívni, a som si istý, že komisár aj FAO poznajú belgický systém a chcete, aby veci išli rýchlo, aby to bolo efektívne, tak vyberte si takýto systém kontrola kontroly. No, tu by som to snáď uzavrel. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte tu ostala jedna otvorená otázka komisii, ako sa budú stanovovať tie náklady, teda čo pokrýva náklady, aký poplatok je primeraný. Áno, ďakujem pekne pani predsednička. Ja by som v úvode reagoval ešte pani McEwen na jej otázku. To konské meso, potom sme situáciu, právnu situáciu v členských štátoch objasnili, pokiaľ ide o tých traderov, obchodníkov. A tu v tomto prípade boli obchodníci, ktorí boli veľmi implikovaní do toho celého a máme dva typy takých obchodníkov. Jedný pracujú doma s počítačom a tam je naozaj veľmi zložité <laughs> ísť na nejakú kontrolu. A potom sú tu obchodníci, ktorí naozaj majú e, nejaký sklad, nejaké chladiace zariadenia a tak ďalej. Tam je to jednoduchšie. Tam samozrejme národné orgány, inšpektory môžu výjsť. E, oni takéto sklady e, považovali väčšinou za miesta, kde sa nič veľmi nedeje, ak to chladiace je nastavené na potrebnú teplotu, čiže ak je to menej ako 18 stupňov, vodne v noci, Španielci celý rok, tak stačí ísť na kontrolu raz za rok, riziko nie je až také vysoké, ale teraz sme si uvedomili, že tí obchodníci, ktorí mali takýto chladiaci sklad, že v takomto sklade vybalovali to meso, etiketovali ho, e, miešali a znova zabalovali. To je nebežné, to nie je priateľné. Takže takí obchodníci, ak majú takýto chladiaci sklad, musia byť schválení. Ak majú len nejaký počítač u seba doma, tak je potrebné, aby boli registrovaní. Ale mm, samozrejme, že je potrebný personál na tie výjazdy. No a ak je tu nejaký obchodník, ktorý len obchoduje od počítača, tak tam naozaj je tá kontrola veľmi, veľmi zložitá. Pán Šnelhard, vaša otázka k výpočtu nákladov. No, národné orgány alebo dokonca regionálne, pretože v Nemecku je situácia trošku osobitná, podobne to je v Taliansku, Španielsku, to sú federatívne krajiny. Takže tieto orgány vypočítajú celkové náklady na vykonanie inšpekcie miesto, vozidlo, laboratórium, výcvik, odborná príprava a toto sa odráža v hodinovej mzde, pripadajúcej na počet hodín strávených v danom zariadení. Napríklad malá sendvičeria, e, potreba inšpekcie, tak tí samozrejme nezaplatia rovnakú sumu ako nejaké zariadenie, kde je 250 zamestnancov a kde e, melú meso. Takže e, tam tie náklady budú určite odlišné. Čiže my to chceme vypočítať vo funkcii stráveného času so zohľadením všetkých poplatkov vrátane miest. A to je zložité, pretože mzdy inšpektorov nemusia byť rovnaké. Nie sú rovnaké v severských krajinách alebo v južných krajinách. Takže práve z tohto dôvodu sme nechceli navrhnúť e, nejaký jednotný poplatok, napríklad hodinový poplatok 50 eur za hodinu pre všetky krajiny EÚ. Povedali nám, nehajte to na nás, flexibilita, adaptácia na prispôsobenie národným, regionálnym, lokálnym podmienkam. No, my sme s tým súhlasili, ale všetko musí byť zohľadnené. A ešte pripomínam, že v systéme, ktorý teraz funguje, pardon, ktorý sme navrhli s výnimkou tých eh, najmenších podnikov, tak tam nede o to, že by veľké podniky mali platiť za tie najmenšie. Vôbec nie. Eh, tie malé, tam sú tie kontroly platené z rozpočtu štátu. Nebudú tie veľké predsa platiť viac, e, e, pretože tých 90% malých neplatí. Vôbec nie. Inšpekcie tých maličkých podnikov na 100% budú kryté rozpočtom štátu, obce alebo regiónu. ak budú rešpektovať legislatívu o štátnej pomoci. E, Nemôže tu byť nejaká pomoc poskytovaná mikro podniku e, takýmto spôsobom, teda že štát to zaplatí. E, nesmie ísť o formu e, štátnej pomoci. A vaša otázka, pani predsednička, v súvislosti s koordináciou kontrol v konkrétnom podniku na nejakej farme. No, náš návrh predpokladá, že národné orgány sa budú lepšie koordinovať, keď sa budú vysiať rôzni inšpektory s rôznymi tematickými oblastiami e, v priebehu roka. Samozrejme, že je hlúposť myslieť si, že každý týždeň nejaká nová osoba príde skontrolovať konkrétny špecifický aspekt aktivity daného zariadenia. Čiže tak sa to nedeje ani teraz. A chceme, aby národné orgány e, robili tú koordináciu aby sa koordinovali lepšie, aby, ako to bol pán Peters, um, aby bol v každej farme, na každej farme aby bola iba jedna jediná inšpekcia ročne. Polnohospodári podliehajú množstvu kontrol. My toto novou úpravou ani nič veľmi nezmeníme, lebo ich už kontrolujú, krížová zhoda v rámci SPP, kontrola ehm, dotácií, sa teda prvý platím dotácií, či všetko uplatňujú, e, životné podmienky, kontrola e, živočišných chorôb, pesticídy a tak ďalej. Čiže naše zameranie, mm, nemyslíme si, že by toto ešte viac zaťažilo farmy. Práve naopak, pán Peters, áno, samozrejme, že je potrebné, aby vedeli, aké tie pravidlá sú, ale to už aj teraz e, existuje pesticídy a životné podmienky a už to robia, už to vedia, takže... To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ďakujeme pekne. Ďakujem pekne za toto posledné vystúpenie. Ďakujem pekne za vypočutie. Hovorili sme o mnohom. Mnoha otázky snáď ešte ostali aj otvorené, nejaké nové možno ešte vyvstali. Ďakujem pekne pánovi Piriovi, kolegovi Šnohartovi, ktorí čiastočne predsedali dnes popoludní. Ďakujem pekne aj panelistom. A osobitne sa chcem poďakovať pánovi Lučinskacovi, pre, predstaviteľovi predsedníctva, ktorý tu zostal po celý čas. A myslím si, že v najbližšom období tá diskusia o tejto téme bude naďalej prebiehať. No a dúfam, pán kolega Pirioš, sa potom dopracujeme k dobrému výsledku. Vaša správa bude k dispozícii začiatkom novembra a koncom novembra máme Eh, naplánovanú ďalšiu diskusiu a v januári budúceho roka sa bude hlasať vo výbore Envy. Tak je to naplánované. Takže ešte raz ďakujem pekne aj tlmočníkom, pretože sme to trošku pretiahli o pár minút. Takže ďakujem všetkým a želám vám pekný večer.